Meine Damen und Herren, wir... Dámy a páni, znova pokračujeme a vítam vás srdečne. Komisárka pre sociálne záležitosti, pani Tyson, prišla medzi nás, tešíme sa. Pokúsime sa vás netraumatizovať, ale nemôžeme vám to slúbiť. Chcela by som povedať, že tu máme rozdielnú prácu E, túto časť práce preberie Martina Lavajová a potom Iliana Ivanová, naša bývalá kolegyňa. A takisto vítam aj pána Krafta, ktorý je hlavným účtovníkom komisie. Takže pani komisárka Tyson, odoznám vám slovo. Môžete začať a tešíme sa na výmenu názorov sami. Nech sa páči, máte slovo. ďakujem, pani predsednička. Vážená pani predsednička, pani spravodajkynia, vážení členovia parlamentu a Európskeho dvora auditor, vážení kolegovia, je pre mňa potešením e, stretnúť sa s vami, odkedy, e, poprvý raz, odkedy som bola menovaná za komisárku a hovoriť e, s vami o tom, ako míňame prostriedky v Európskej únie v oblasti, za ktorú som zodpovedná. Chcem sa poďakovať pani Ivanovej za jej jasnú a spravodlivú prácu v tejto oblasti a takisto za dobré kontakty, ktoré e, sme doteraz rozvíjali. A viem, aká je oddaná tomu, aby nám pomohla zlepšiť kvalitu našich investícií do ľudského kapitálu. Myslím si, že by sme mali vytosť to najlepšie z nástrojov, ktoré máme k dispozícii, aby sme podporovali e, zamestnanosť. E, to je kľúčovou úlohou môjho portfólia. Uvedujem si veľmi dobre, že toto nemôžem dosiahnuť sama ako bývalá členka tohto parlamentu. Viem, aké je dôležité úzko spolupracovať s parlamentom a s týmto výborom. A mienim sa spoliehate na vašu plnú spoluprácu a neustály dialog s vami. Vážení kolegovia, ako viete, stala som sa zodpovednou za e, oblasť politiku, kde sa míňa toľko peňazí, že je to e, v súlade s regulačným rámcom, ale neprináša okamžite výsledky. Vieme toto zo správy auditorov a záver je očividný Potrebujeme udržať ďalej, zlepšovať náš súlad s pravidlami a pritom musíme využiť všetky príležitosti, e, ktoré ponúka regulačný rámec pre roky 2014 až 2020, aby sme optimalizovali účinok nášho financovania. E, dovolte, aby som sa venovala stručne týmto aspektom, e, ktoré sa týkajú súladu tu eh, by som chcela stavať na obrovskom úspechu, ktorú sme eh, dosiahli v posledných rokoch v oblasti zamestnanosti. To bolo potvrdené aj dvorom auditorov. Eh, budem spolupracovať s vami tak, aby sme dodržiavali existujúce pravidlá a aby sa stále zlepšovali riadiace systémy, systémy kontroly. Plne súhlasím s dvorom auditorov, že potrebujeme e, zlepšiť kapacity na e, odstraňovanie nedostatkov. Preto komisia ustavične poskytuje členským štátom pomoc a usmernenie. Pomoc a usmernenie, aby zlepšili svoje systémy overovania na prvej úrovni. My sme pripravili, alebo dokončili sme komplexné usmernenie, ktoré sa týka nového programovacieho obdobia a ktoré čerpá zo skúseností z minulého programovacieho obdobia. Pokiaľ ide o údaje, na základe ktorých sa počítajú dosiahnuté výsledky. Komisia sa postará o to, aby sa všetky potrebné kontroly uskutočnili a tak, aby informácie od príslušných národných orgánov boli presné a spolahlivé. Po druhé, aj keď pevne verím v moc partnerstva a spolupráce, treba tu mať aj odradzajúci prvok korekčných nástrojov, tam, kde sú potrebné. Takže budem používať tie isté nástroje ako moji predchodcovia, pokiaľ ide o pozastavenie programov a korekcie sa budú uplatňovať vtedy, keď to bude potrebné. Po tretie, na začiatku obdobia 2014 až 2020 máme plnú príležitosť plne využiť zjednodušenie. Moje služby a majú moju plnú podporu, tak aby sa urobilo to, čo treba, aby sme pozbudili členské štáty, aby maximalizovali všetky možnosti zjednodušenia a aby e, používali zjednodušené nákladové alternatívy. Tento prístup e, sledujeme systematicky s členskými štátmi pri uzatváraní dohôd o partnerstve a schvaľovaní operačných programov. Okrem toho, e, Komisia poskytuje permanentne potrebnú pomoc národným parlamentom pri uľahčovaní presadzovania zjednodušených alternatív. Doniesli sme vám e, niekoľko vytlačkov usmernení pre zjednodušenie a tie by mali e, pomôcť členským štátom e, plne využiť všetky možnosti pre zjednodušenie, ktoré ponúka nový právny ramec. No a nakoniec je jasné, že niektoré členské štáty majú väčšie problémy minúť finančné prostriedky správnym spôsobom než iné členské štáty. Budeme spolupracovať predovšetkým s týmito štátmi a poskytneme pomoc aj v tejto oblasti, tak aby sa dosiahol skutočný pokrok. Teraz sa budem venovať dosiahnutým výsledkom. Viem, že tie sa nachádzajú veľmi vysoko na vašom programe v období rokov 2007 až 2013 sme mali problémy presvedčivo preukázať výsledky, konkrétne výsledky našich investícií. Je to z dôvodu vykazovacieho rámca, ktorý nie je dostatočne rozsiahlý a neposkytuje včas informácie zo všetkých členských štátov. Napriek tomu mám stále nádej, že hodnotenie ex post, ktoré prebieha v ktoré by byť hotové do konca roka, ukáže, že Európsky sociálny fond e, pomohol e, našim občanom v nedávnych krízových e, obdobiach. Ale aj tak mám pocit, že treba dosiahnuť toho ešte viac s viac ako 10 miliardami eur investície ročne. Preto najväčšou výzvou môjho mandátu bude zabezpečiť a preukázať silnejší pozitívny e, účinok v teréne. Nový právny rámec e, poskytuje e, správne stimuly, podmienenosť, programovanie, ktoré sa viac zameriava na hlavné politické priority, koncentráciu zdrojov a rám výstupov a výsledkov, ktorý poukazuje na e, milníky a výsledky, ale všetko sa zmení len vtedy, keď všetky nové nástroje a pravidlá povedú skutočnej zmene mentality. Nemali by sme sa zamýšľať iba nad tým, koľko míňame, ale hlavne na to, čo s tými peniazmi dosiahneme. Takým spôsobom by členské štáty mali byť schopnejšie chopiť sa príležitosti, aby dosiahli potrebné výsledky a takisto by sme mali byť schopní lepšie informovať o dosiahnutých výsledkoch. My už sa snažíme dosiahnuť investovanie do tých projektov, kde treba skutočné služby. A chcem aj moji kolegovia pokračovať v tejto práci. Mali by využiť nové povinné sledovanie výstupov a výsledkov, pokiaľ to bude treba, Včasné úpravy by sa mali robiť pre investovanie finančných prostriedkov. Vážení poslanci a poslankyne, na záver by som eh, chcela povedať, že budem mať nulovú politiku k podvodom. Viem, že sa občas hovorí o údajnom zneužití Európskeho sociálneho fondu a aj keď tieto prípady podvodov sú vynimočné, predsa len spochybňujú koheznú politiku v očiach našich občanov. Ujistím vás, že v spolupráci s OLAFom sledujeme každý náznak možného podvodu tam, kde sa objaví. Keď sa dívame do budúcnosti, nariadenia pre roky 2014-2020 žiadajú od e, členských štátov, aby sa pozvali na riziko podvodov a spôsob, akým to budú riešiť. Sľubujem, že budeme po ich boku, aby úspešne a veľmi vážne brali práve túto požiadavku. Semináre e, zamerané na boj proti podvodom sa uskutočnili vo viacerých členských štátoch a stále väčší počet členských štátov používa nástroj Arachne, aby odhalili podvody. To jasne poukazuje na to, že vynakladáme všetky sily na boj proti podvodom. Ďakujem za vašu pozornosť a veľmi rada si vypočujem vaše reakcie a zodpoviem vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, dávam slovo pani Ivanovej, ktorá je zodpovedná za kapitolu 6 e, v Európskom dvore auditorov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, e, vážená pani komisárka, dámy a páni. Ako bývalá členka tohto výboru je pre mňa takisto veľkou cťou, že tu dnes môžem byť ako spravodajca za kapitolu 6 vo výročnej správe a naozaj som veľmi rada, že vás môžem oboznámiť s výsledkami za rok 2013 v oblasti zamestnanosti a ďalších oblastiach. Chcem sa takisto poďakovať pani komisárke Tajsen za to, že je tu dnes s nami. Chcem jej zažila veľa úspechov pri vedení e, portfólia e, pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. Dúfam, že spolupráca s vami bude naďalej plodná. V roku 2013 investície do oblasti sociálnej boli 16,2 miliard eur, čo bolo zvýšenie o 20 Finančné prostriedky e, sa investujú predovšetkým cez Európsky sociálny fond, ktorý má na starosti 98 všetkých e, finančných prostriedkov v tejto oblasti. Výsledky e, sú v podstate stabilné porovnaní s rokom 2012. My sme overili 182 transakcií a chybovosť je od 1,5% do 4,7%. Preto najpravdepodobnejšia chybovosť bola stanovená ako 3,1 čo je stále nad eh, prahom 2 eh, Pokiaľ ide o chybovosť, eh, dvor takisto počítal aj výskyt chybovosti čo bolo 27%, to znamená, že 50 až 180, 50 z tých 182 skúmaných e, projektov e, malo 2 až viac chyb. Pokiaľ ide o typy chyb, kapitola 6 e, obsahuje tabulku, kde sú uvedené Eh, neregulárnosti, ktoré najviac eh, prispievajú k chybovosti. Jednou eh, z najčastejších chýb, a teraz spomeniem neoprávnené náklady, tak ako predchádzajúci roko, bolo to vyplácanie neoprávnených nákladov, mzdových nákladov, režijných nákladov, príjemcov alebo účastníkov. Takéto prípady sa našli v 28 projektoch zo 182 a tieto chyby tvoria až 93% zo všetkých kvantifikovateľných e, chyb. Napríklad, keď išlo o školenie účastníkov, tak tam boli e, príliš vysoké e, personálne náklady alebo príliš vysoké režijné náklady. Ďalšou chybou je nesúlad s pravidlami pre verejné obstarávanie. Ako viete, táto oblasť, sociálna oblasť, nepodlieha až tak týmto chybám, pretože je to taký typ výdavkov, ale v roku 2013 to bolo 33 zo 182 transakcií, kde sa nesprávne uplatňovali e, pravidlá pre e, verejné obstarávanie a dvor objavil protizákonné uplatňovanie týchto práv v 11 eh, prípadoch. To znamená, že to bolo viac ako 70 z odhadovanej eh, chybovosti pre ESF. Ale došlo k zníženiu, výraznému zníženiu proti prechádzajúcemu roku, eh, pretože v roku 2012 to bolo 26 Príklady porušenia pravidiel v oblasti verejného obstarávania E, to boli napríklad nerovnaké zaobchádzanie alebo e, zmluvy udelené tým, ktorí nesplňali všetky podmienky. E, tohto roku sme do našej kapitoly pridali nový bod, ktorý sa týkal nadmerných nákladov pre rozpočet EÚ. A podľa právneho základu to nebolo úplne možné zaradiť do tejto kategórie, ale v roku 2013 sme mali 7 takýchto prípadov, kde došlo k nadarným zdám, nafúknutým e, nákladom a podobným prípadom. Keďže v týchto prípadoch, kde je o neefektívne využívanie prostriedkov Európskej únie, nepočítali sa za e, vyčísliteľné chyby a preto neboli zarátané do chybovosti. My sme e, zistili, e, že e, z 13 z 30 vyčísliteľných chyb národné orgány mali dostatok informácií napríklad od konečných príjemcov alebo od auditorov, aby mohli zabrániť alebo napraviť tieto chyby skôr, ako žiadali o preplatenie finančných prostriedkov od komisie. Ak sa využijú všetky informácie, ak by sa boli využili všetky informácie a tak sa zabranilo týmto nesprávnym prípadom, tak e, chybovosť by bola 1,3%. Ale dvor e, takisto zistil, že v troch členských štátoch, v siedmých e, prípadoch sa zistili vážne porušenie pravidiel v oblasti verejného obstarávania a tam boli uložené pokuty a iné sankcie. A tieto e, chyby neboli zaradené do výpočtu chybovosti, pretože sa objavili skôr, ako došlo k oznámeniu dvoru auditorov. Ďalším dôležitým aspektom našej práce je preskúmanie systémov kontroly. E, preskúmanie vybraných systémov kontroly e, sa robilo spoločne pre kohezný fond a programy ESF a výsledky vám boli prezentované už v kapitole 5. Tieto kontroly sa týkali predovšetkým e, dohľadu nad auditorskými orgánmi zo strany komisie. A zistilo sa, že tieto systémy kontroly boli čiastočne efektívne. Na základe zistení e, na rok, za rok 2013 Dvor auditorov má 6 e, odporúčaní a dve z tých odporúčaní už eh, boli odprezentované v rámci kapitoly 5. Eh, Prvé odporúčanie sa týka eh, kontrol na prvej úrovni. Odporúčame, aby, sme, aby sa sledovali slabé stránky alebo chyby, ktoré sa objavia a ktoré si vyžiadajú posadenie kontrol týkajúcich sa dodržiavania pravidel pre verejné obstarávanie a ďalších zdrojov chyb. Ďalšie odporúčanie je spoločné pre obidve kapitoly 5 a 6 a týka sa z výškovej chybovisti, ktorú nahlásia aj DJ Inte. My eh, odporúčame, aby vo výslednej správe bolo uvedené, že sa uskutočnili eh, riadne kontroly tak, aby eh, zvyšková chybovosť bola počítaná na základe spolahlivých informácií. Potom pokiaľ ide odporúčanie 3, 4, 5, tie sa týkajú konkrétnych e, záležitostí, ako je akumulácia e, dodatočných e, nákladov a nafúkovanie personálnych nákladov. A posledné odporúčanie spoločne s kapitolou 5 a týka sa systémov. Navrhujeme, aby komisia dôsledne uvádzala vo svojej správe dôvody, prečo nemá výhrady alebo prečo má výhrady s menším finančným dôsledkom. Po väčšine prípadov to súvisí e, s ústavením komisie alebo stratégiou komisie. Dúfame, že tieto odporúčania budú cenné e, pre prácu výboru kont a pre komisiu a že e, pomôžu ďalej zlepšiť riadenie Európskeho sociálneho fondu v budúcnosti. A pani predsednička, Pani komisárka, vážení poslanci a poslanky, ďakujem za pozornosť. Áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz a pani Martina Dlabajová Masla, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. E, ďakujem e, pani komisárke a jej kolegom za to, že sa k nám pridali a že sú ochotní zodpovedať naše otázky a že tak otvorene odpovedajú na naše otázky. A ďakujem takisto aj Iliane Ivanovej za skvelú prezentáciu a odporúčania. Chcela by som dodať ešte niekoľko ďalších vecí k tomu, čo povedala. Takisto sa chcem poďakovať pani Gresel, pretože si myslím, že je to skvelý nápad, že sa delí o tieto vypočutia s kolegami, ktorí sú v konkrétnych výboroch. Môžem vám totiž povedať, že pre mňa je veľmi užitočné, keď som členkou výboru pre zamestnanosť a kon, pretože vidím všetky tieto e, záležitosti z oboch strán a to si veľmi cením. Takže teraz e, veľmi rýchlo, ale veľmi logicky a potom prejdem ku konkrétnym veciam. Podpora aktivít v rámci sociálnej politiky zo so zdrojov Európskej únie. To je v duchu európskeho sociálneho modelu. Napriek tomu, že sociálne politiky sú predovšetkým v kompetencii jednotlivých členských štátov. Sociálna politika EÚ sa zameriava na spoločný cieľ. E, tento cieľ sa momentálne mení, sociálne problémy sa dajú riešiť iba e, spoločne s trhom práce a hlavný model pre riešenie sociálnych problémov e, podľa mňa spočíva v tom, aby trh práce bol optimálnejší a lepšie fungoval. E, tu ide o flexibilitu, otvorenosť, ale ide tu aj o vzdelávanie, úzke vzťahy medzi školstvom a potrebami praxe, e, jednoducho medzi firmami a inštitúciami Takýto prístup nám dovolí e, presnejšie merať e, účinky našich sociálnych politík a lepšie pochopí indikátore. Podľa údajov, ktoré máme, sociálne orientované projekty sa stávajú efektívnejšími, chybovosť je menšia v tejto oblasti, ako je európsky priemer a to je veľmi dobré, ale pre mňa je najdôležitejší ten konečný účinok. V Európskej únii ešte stále máme vysokú nezamestnanosť, pre všetkým nezamestnanosť mladých. Sú tu ešte stále uh, miesta a regióny, uh, ktoré majú vysokú nezamestnanosť a sú tu veľké rozdiely medzi týmito regiónmi. Takže máme tu eh, veľmi bežné a spoločné problémy a preto by sme sa na nich mali pozrieť takisto spoločne a riešiť ich. Takže aké sú tu ďalšie hlavné problémy, ktoré vidím? Sú tu všeobecnejšie ekonomické eh, problémy, ktoré treba riešiť. Potom eh, neschopnosť riešiť také sociálne e, problémy, e, ktorým čelia napríklad e, postihnutí s menšou možnosťou zamestnať sa. Treba tu nájsť komplexné riešenie a toto riešenie treba hľadať na strane trhu práce a lepšou prípravou absolventov škôl. Výsledky treba merať na základe ekonomických ukazovateľov na druhej strane sociálne projekty, ktoré sa zameriavajú na neproduktívnu časť obyvateľstva, sa zameriavajú predovšetkým na kvalitu služby. Tam nemôže byť nejaký ekonomický ukazovateľ. Takže tretí bod, ktorý by som chcela spomenúť, je, že rozdelenie e, finančných prostriedkov EÚ cez Úniu bolo také, že rozvinutejšie štáty absorbujú väčší objem sociálne orientovaných projektov, tzv. soft projektov, v porovnaní s tými štátmi, ktoré sú menej rozvinutí. To bolo pre mňa e, vždy záhodou. záhadou. Nie je to tak trošku paradox? Diskusia by sa mala teda zamerať na dva dôležité ciele. Prvý z nich je správne riešenie sociálnych problémov a po druhé, treba e, pridelovať sociálne fondy čo najefektívnejšie. A teraz prejdem na veľmi konkrétne otázky. Toto boli iba všeobecné úvahy. Pozerala som sa na túto kapitolu aj z pohľadu zamestnanosti. Takže mám takéto otázky. Chcela by som sa opýtať, DG Employment na aktivity, ktoré treba urobiť tak, aby sa dosiahli ciele stratégie do roku 2020. Chcela by som sa opýtať, v ktorých oblastiach by sme mohli byť efektívnejšie, aby sme dosiahli ciele do roku 2020 a myslíte si, že projekty pre mládež budú úspešné? Toto je oblasť, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, preto sa na to pýtam. No a potom mám otázku, ktorá sa týka chybovosti. E, DG Employment e, uskutočnila konkrétne aktivity pre členské štáty s e, najväčšou mierou korekcií posledných rokov. Sú tu tri štáty, vy asi viete, ktoré. A tie sa musia veľmi snaží o to, aby sa vyhlo tým zlým situáciám. Ako to, že tá situácia je práve v týchto troch štátoch taká zlá? E, ďalšou otázkou pre mňa je miera absorpcie. Miery absorpcie e, prostriedkov z ESF e, sú nízke v takých krajinách ako je Rumunsko, Slovensko a tak ďalej. Máme ten zoznam vo vašich písomných odpovediach. Máme tam zoznam miery absorpcie. Chcem sa opýtať, ako je možné, že tie miery absorpcie sa tak strašne líšia v jednotlivých členských štátoch. Mala som ešte aj ďalšie otázky, ale možno ich nechám na neskôr, pretože na začiatku chcem byť veľmi všeobecná a potom budem mať konkrétnejšie otázky. Ale som naozaj veľmi šťastná, že môžem byť súčasťou tejto diskusie. Domnievam sa, že by bolo veľmi užitočné keby som tu mohla ďalej pracovať, pretože mám skúsenosti a aj z pohľadu rozpočtu. Ďakujem veľmi. Ďakujem pekne, tiež dúfame v to isté. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť po holandsky teraz, máme k dispozícii tlmočenie, takže rada využijem ich služieb, pretože si spomínam ešte stále, ako kvalitne pracovali. A nakoniec je to aj o tom, aby sme dobre využívali naše financie. Takže, pani spravodajkyňa, k vašej otázke. Teda k vašim otázkám sú veľmi dôležité v prvom rade ohľadne samotnej politiky. Prvá otázka z vašej strany sa týkala tých prostriedkov, ktoré máme k dispozícii a ako môžeme zabezpečiť, že sa splnia ciele v rámci programu 2020. Teda efektívnejším spôsobom. Jeden, že teraz sa hovorí o sektore, ktorý spada pod generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť. Takže hm, hovoríme o tom, že sa musíme jasnejšie zamerať finančne a nie je pravda, že nemáme dosť financí na to, aby sme svoje ciele dokázali splniť, len musíme lepšie zacieliť tie prostriedky, ktoré k dispozícii sú. To sa týka hlavne niektorých konkrétnych členských štátov. Existujú aj podlžnosti, ale myslím, že máme dosť prostriedkov na to, aby sme dokázali zvýšiť produktivitu, treba, aby sme dokázali vytvárať nové pracovné príležitosti a k tomuto práve slúži Európsky sociálny fond. Je to určené aj na boj proti nezamestnanosti. To je súčasť nášho programu pre zvyšovanie zamestnanosti. Predovšetkým sa zameriavame v tejto oblasti na mládež, prierezovo v celej Európe. A Hovoríme aj o ľuďoch, ktorí povedzme nemajú alebo neprichádzajú z prostredia školského, že neprichádzajú rovno zo školy alebo z nejakého odborného výcviku a prípravy. Čiže aj pre týchto ľudí pripravujeme nejaké programy, aby sme čo najviac mladých ľudí e, mohli zahrnúť do pracovného procesu. Čiže aj tieto programy by mali pomôcť mladým ľuďom, aby e, študovali, aby boli v škole, aby získali kvalifikáciu a potom majú lepšiu šancu získať prácu. Čiže takto investované prostriedky pokladáme za správnu investíciu. Ďalej, samozrejme, je tu aspekt boja proti chudobe. To je prierezová záležitosť taktiež. Takže by sme práve sa radi obratili na členské štáty, aby čo najlepšie využívali tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii ale žiaľ, mám pocit, že sa až tak veľmi efektívne nepo- nevyužívajú. Takže namiesto toho, že by sa znižil počet chudobných, máme o 20 miliónov viac takýchto ľudí. Takže e, mnoho ľudí je na hranici chudoby. Takže by sme radšej videli pozitívne výsledky, ale zdá sa, že úprimne povediac, Mm, tu sme nesplnili to, čo by sa dalo. Máme určite rezervy a dá sa lepšie využívať tieto prostriedky. Chcem taktiež povedať, že nové programové obdobie 2014 až 2020 to je obdobie, kedy sa budeme musieť zamerať na priority v súvislosti s jednotlivými členskými štátmi Čiže štáty musia jasne vyjadriť, aké majú priority a potom sa aj odporúčania budú týkať presne jednotlivých štátov. Čiže jasne treba stanoviť priority, členské štáty nám musia povedať, aké sú tie priority a potom sa e, aj iniciatíva pre garantovanie e, zamestnanosti mladých do toho musí byť zapracovaná. A musia nám členské štáty povedať, aké sú priority v rámci tohoto programu. Čiže členské štáty budú zodpovedať za to, ako vynakladajú tieto prostriedky. Takže v tomto musíme mať jasno, ak chceme dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. Na jednej strane je tu financovanie, ale potom je tu aj aspekt povinnosti zodpovedať sa. Čiže je dôležité, aby sa príslušné koncepcie politiky uplatňovali dôsledne a efektívne aby sme dosiahli inkrement, teda nárast zlepšovania. Celkovo by sa asi dalo povedať, že môžeme byť spokojní so všeobecným prístupom. Pani podpredsedajúca hovorila práve aj o takýchto aspektoch. Naša chybovosť sa mierne znížila E, keď sme porovnali rok 2013 a 2012. Nemyslím si však, že sa nám až tak zle darí v našej sfere, v našom odvetvi, aj keď ja som v podstate na tejto stoličke ešte len veľmi krátku dobu. Ale som si istá, že e, sa môžeme spoliehať na podporu členských štátov, aj pokiaľ ide o fondy, napríklad Európsky sociálny fond určite e, funguje veľmi dobre, lepšie než niektoré iné ďalšie programy. A na to nakoniec poukázala aj pani kolega Ivanová. Vieme, že 41% chýb, ktoré sa zistili, tie chyby by sa boli mali zistiť hneď už pri prvej kontrole. A keď sa tak nestalo, tak tieto chyby sa opäť vyskytovali vo výpočtoch aj v hodnoteniach, až kým dvor auditorov presne neukázal, kde tie chyby spočívajú. Čiže v tomto je priestor na zlepšenie. Čiže musíme e, sa dostať pod tie percentá, kde sa momentálne nachádzame v chybovosti a veľký objem chýb, ktoré tu sú, chceme e, znížiť, aby sme sa dostali pod 1,8%. A myslím, že to nie je až také náročné. A nakoniec vždy sa máme poučiť za svojich chýb. 1,4% tých chýb to mali zistiť už členské štáty sami. A keď ho pozrieme na našu politiku a ako sa politické koncepcie uplatňujú aj zo strany členských štátov, tak im treba im povedať rovnosť, kde je chyba, v čom sa uberajú nesprávnym smerom. Čiže investuje sa mnoho financií aj ľudských zdrojov do zlepšovania kvality služieb a aj do toho, aby sa naozaj konalo v súlade s predpismi a pravidlami poskytujú sa semináre a iné formy podpory, samozrejme odborná príprava ohľadne správnej praxe, e, školenia ohľadne toho, ako zistiť e, prípadné podvody, poskytujú sa systémy auditu, odborná príprava pre zisťovanie chýb a tak ďalej a tak ďalej. Proste urobili sme už veľký kus práce. A keď sa pozrieme do budúcna, musíme zabezpečiť, aby sme tieto aspekty do našich programov automaticky zapracovali. A potom budeme vidieť e, pracovať efektívnejšie na základe tých ukazovateľov, ktoré máme. No pokiaľ ide o mieru absorpcie, teda mieru čerpania fondov, no, hneď sa pozriem do svojich poznámok, momentík prosím. čo sa, koľko sa zaplatilo kde. No niektoré členské štáty majú problémy aj s vlastnou verifikáciou, s vlastným overovaním. Čiže napríklad Španielsko, niektoré regióny majú veľkú mieru autonómie a teda federálna vláda nemá právo vykonávať takéto overovanie v niektorých oblastiach. Čiže si to robia regióny sami a tie si povedzme, nevždy vykonávajú svoju prácu náležite, no a potom to zase zostáva na úrovni federálnej, aby sa zisťovali chyby. Takže pri takejto decentralizácii je dôležité, aby sa financie náležite využívali. Čiže vláda musí potom zabezpečiť, aby sa miera čerpania fondov zlepšila. Primárne by sa malo e, využívať tieto prostriedky na boj proti nezamestnanosti, ale celkovo efektívnosť je to kľúčové slovo. A v rámci tohoto organizujeme v členských štátoch aj rôzne semináre, aby sme e, pripravili podmienky e, pre vzájomnú výmenu správnej praxe u odborníkov a aby tí, ktorí majú najväčšie ťažkosti, aby sa čo najskôr naučili, aby si osvojili tie správne metódy. Ďakujem. Výbor ďakuje aj za to, že ste odpovedali na naše písomné otázky. Ďalší rečník je kolega Valí, nech sa páči. grazie Presidente e grazie Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne pani komisárke. Prepačte, že sa vám obraciam chrbtom, ale ináč to nejde, keď som hovoriť do mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie otázok, ktoré boli v dotazníku a chcel by som povedať, že naozaj sociálny fond je nesmierne dôležitý a úsporné opatrenia priniesli aj svoje dôsledky v rámci Európy a určite je potrebné stimulovať E, zamestnanosť v členských štátoch a preto si myslím, že toto sa môže konať e, do veľkej miery v kontexte sociálneho fondu. Chcel by som sa vás ale opýtať toto. Je komisia rozhodnutá analyzovať e, aj výkonnosť, teda návratnosť investícií? Povedzme, koľko pracovných príležitostí sa vytvára alebo vytvorilo z hľadiska ekonomického, z hľadiska politického, alebo či to robili členské štáty samostatne takéto hodnotenie, alebo či sa robilo kolektívne nejaké takéto vyhodnotenie. Bolo by to asi veľmi užitočné zistiť, akú pridanú hodnotu prináša Európsky sociálny fond, do akej miery sa správne využíva. Okrem tu bola ešte ďalšia konkrétna otázka, ktorú som položil aj v písomnej forme a týka sa Talianska. Ehm, mnoho rokov na juhu Talianska sme neboli schopní využívať náležitým spôsobom tieto eurofondy. Pravdepodobne treba lepšie odborne pripraviť eh, príslušných pracovníkov, ktorí spravujú tieto peniaze. Hlavne ide o príslušných správcov fondov na tej lokálnej vládnej úrovni, teda na úrovni samozpráv. A Ide aj o konkrétne príklady alebo prípady, kde boli problémy s uplatňovaním správnych princípov pri správovaní eurofondov. Samozrejme je to veľmi nepríjemné, keď e, audit ukáže nesprávne vynakladanie prostriedkov. Do značnej miery potom je to skôr na členskom štáte, než na komisii, aby sa toto dalo do poriadku. Ale treba naozaj uviesť nejaké alebo použiť také opatrenia, ktoré by zabránili podvodom a podvodnému zneužívaniu eurofondov. A je záujem problémy napraviť. Napríklad bolo 47 prípadov podozrenia e, z podvodov e, ohľadne nesprávneho využívania týchto eurofondov, ale to je len špička ľadovca. Ale je tu ešte jedna vec, ktorú som sa chcel opýtať. Áno, ide o ten fond pre garantovanie zamestnanosti mladých. Samozrejme, že t- talianskí novinári o toto majú veľký záujem, Hovorí sa o tom, že sa tento fond zneužíval alebo tieto prostriedky sa zneužívali vraj až 50% v Taliansku. Išlo nikam inám, než malo. A vlastne očakávania voči EÚ boli vysoké. A potom tam prevláda pocit, že tie peniaze boli proste vytunelované a zmizli niekam inám. A z tohoto mm, potom vidíme, že vzniká určitá skepsa voči Európskej únii. Takže by som rád vedel aj o tomto. Aké máte nástroje, aby sa toto riešilo? Ďakujem. Teraz budeme merať čas. Eh, dve minúty. Pani komisárka, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, tých otázok tam bolo teda dosť od pána kolegu poslanca z Talianska. Hovoril o zamestnanosti a o návratnosti investícií. A toto sú veľmi dôležité otázky. Teda, čo chceme urobiť? Znižovať nezamestnanosť, zvyšovať produktivitu, dostať čo najviac ľudí na pracovný trh a preto je potrebné správne investovať. Čiže čo sme dosiahli? tom blíz, blízkej minulosti. Isté nie je jednoduché to analyzovať z hľadiska čísel, ktoré sa týkajú nezamestnosti, vzhľadom na to, že sme tu mali ekonomickú krízu. A Európsky sociálny fond teda zmierňoval niektoré dôsledky hospodárskej recesie a aj sme, povedzme, programy zmenili troška sme zmenili zameranie niektorých a sústredili sme sa hlavne na nezamestnanosť mladých ľudí. A keď si pozrieme tie výsledky v roku 2007 až 2012, ešte nemáme zatiaľ všetky údaje na rok 2013, ale povedzme tých prvých 5 rokov. Keď si zoberieme ELF, tak tento fond umožnil financovanie až pre 19 miliónov ľudí v Európe aby sa zlepšila ich situácia na pracovnom trhu. Čiže títo ľudia majú teraz lepšiu šancu získať prácu. Či už cestou agentúr, aby získali prácu, alebo sa naučili, e, alebo nadobudli nové zručnosti. Čiže 19 miliónov to je celkom dobrý výkon. Čiže 19 miliónov osôb získalo nejakú pomoc. A 3,3 milióna z nich sa úspešne zamestnalo, čiže určité výsledky tu je vidno v tom zmysle, že Európsky sociálny fond naozaj svoj význam má a plní. Okrem toho je tu asi pol milióna tých začínajúcich firiem a to sú ľudia, ktorí predtým neboli zamestnaní, ale dokázali si sami tvoriť nejakú pracovnú príležitosť. A pokiaľ ide o schopnosť čerpať teda miera absorpcie fondov. Isté, toto ešte nie je uspokojivé, ako bolo povedané, aj e, viacerí to spomenuli, že niektoré členské štáty, respektíve viaceré členské štáty e, skúmajú, ako zvýšiť mieru čerpania fondov. Čiže je dôležité využiť všetky vedomosti, ktoré máme, aby sme získali aj lepší prehľad o tom, čo sa deje vnútri e, v rámci EÚ a aby sme zefektívnili celú túto činnosť. Pokiaľ ide o zneužívanie fondov, žiaľ, stretáva sa, stretávame sa aj s týmto. A chcem zdôrazniť opätovne, že naša tolerancia je nulová. Je absolútne nulová tolerancia, čiže nie sme ochotní akceptovať e, nejaké úlohy v tomto smere. A pokiaľ je nejaká hrozba na podvod, hneď e, spolupracujeme s OLAFom. Keď sa pozrieme za, na posledné dva roky, tak, e, sme, tak sa vlastne počet prípadov, ktoré boli posunuté alebo o, <clears throat> prevedené na OLAF, ten sa znižila na polovicu oproti predchádzajúcemu obdobiu. A je pravda, že boli zistené aj podozrenia z podvodov. A spoliahneme sa okamžite na odborníkov z OLAFu, keď vznikne takáto podpora a oni nás veľmi efektívne a intenzívne podporujú. Ide o to, aby sa peniaze dostali tam, kde majú byť. A to sa týka aj príslušných postupov riadenia a správy. A práve v tomto zmysle som už aj povedala niektorým ľuďom v Európskom parlamente. Viete, koľko peňazí je v rámci tejto funkcie? Proste ide o niektoré programy, aj kolektívne mechanizmy a ak sú nejaké problémy, tak reagujeme okamžite. To chcem zdôrazniť. A chcem povedať, že implementujeme korekcie tam, kde to je. A keď sa nedajú implementovať v danom čase, tak sa peniaze pozastavia. A ak sa ne- neurobí nič, tak sa ten program úplne zruší alebo pozastaví. A keď nedôjde k zlepšeniu, tak sa vyžadujú korekcie netto, tak povediac, čiže vlastne e, peniaze sa musia vrátiť do fondu. A v budúcich rokoch predpokladám, že tento e, prístup tzv. netto korekcií bude potrebné využívať, aby sa peniaze len tak nerozplynuli. Že vlastne peniaze sa často strácali kde si e, v truhliciach pokladníc členských štátov, ale neslúžili na ten účel, na ktorý pôvodne boli určené e, z európskych fondov. Čiže e, dosť prekvapaním som najprv konštatovala, že príslušné zložky, ktoré sa starajú za EÚ, o to, aby sa dodržiavali príslušné pravidlá, že postupuje tak tvrdo, ale už to chápem, prečo je to potrebné. No a ešte tu je jedna posledná otázka a myslím, že to sa týkalo nezamestnanosti mladých ľudí. Čoho sa to týkalo? Aha, aha. Garancie. Iniciatíva pre podporu mladých. V podstate metodika je tu rovnaká. Eh, generálne riaditeľstvo funguje rovnako na základe tých, tých princípov. Čiže keď sa niečo neplní, tak pozastavíme platby. Ak sa neurobia korekcie z dlhodobého hľadiska, tak pritvrdíme a až nakoniec to môže vidieť až tomu, že sa daný program úplne pozastaví. Čiže aj program Iniciatíva podporí mladých cestou garančného fondu. Myslím, že e, teraz e, v roku 2015 sa bude veľká pozornosť venovať práve tejto iniciatíve e, na podporu mladých z garančného fondu kde sa má vytvoriť touto cestou veľký počet pracovných príležitostí. A je viacero členských štátov, ktoré e, majú ozaj veľkú potrebu, podpor, potrebu pardon, žiadajú potreb- podporu a teraz sa aj na komisii snažíme, aj keď dosiaľ sme sa ešte úplne vo všetkom nerozhodli, úplne, ale ide aj o to, ako by sa upravila možnosť spolufinancovania zo strany členských štátov. Ale pokiaľ ide o účtovníctvo a audit, to by ostalo e, na tých istých princípoch ako doteraz. Ale máme tu taký veľký počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, že máme ten pocit, že na roky 2014-2015 že eh, jednoducho je potrebné poskytnúť viac peňazí na vytváranie pracovných príležitostí. A ide o to, aby sme tých mladých nenechali niekde na vedľajšej kolaji, aby nestrácali zbytočne čas a aby sa mohli včas dostať do pracovného procesu. Aj v nastavajúcich dvoch, troch týždňoch sa veľmi intenzívne tejto téme budeme venovať a verím, že čoskoro budú predložené aj určité pozmeňujúce návrhy. Ďakujem za slovo. Hovorí pán poslanec. Ďakujem pani komisárka. Hovoríme teraz o riadení a správe fondov. Myslím, že to je tiež dosť prierezová otázka. Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť aj vlastne e, získalo ozaj veľmi dobré hodnotenie, dobrý rating zo strany e, auditorov. Ale do istej miery musíme povedať, že členské štáty zodpovedajú do veľkej miery za to, ako sa takéto programy implementujú. Boli nám poskytnuté určité detaily o členských štátoch a ako funguje administratíva v týchto štátoch a ako sa využívajú prostriedky alokované v rámci programov. Naša pani predsednička ako spravodajkyňa mm, upriamenala našu pozornosť aj na to, že je potrebné, aby príslušná administratíva v členských štátoch splňala príslušné zásady, podľa ktorých sa má postupovať pri správe eurofondov. Politici samozrejme, ako niec sú tí, ktorí zodpovedajú za správne využívanie prostriedkov, ale momentálne ešte stále ostáva dosť e, veľký priestor na to, aby členské štáty konali. Napríklad Británia, Švedsko, Dánsko, to sú dosť euroskeptické krajiny a tvrdia, že sa nesprávne alebo nenáležitým spôsobom využívajú eurofondy. Chceli by sme práve ubezpečenie o tom, že členské štáty budú implementovať svoje národné záväzky náležitým spôsobom. Ďakujem. Pani Tyson odpovedá. Ďakujem pekne za otázku. A pokiaľ ide o obdobie, kedy sa pripravovala legislatíva e, pre nové programové obdobie, myslím, pán Miller na tom intenzívne pracoval a členské štáty, ktoré ste spomínali, E, podporovali tento nový trend. A samozrejme výsledok bol taký, že nakoniec vzniklo nariadenie a tam sa hovorí o tom, že vlastne členské štáty nemajú záväzok, povinnosť. A ja toto veľmi podporujem. Ak ale chceme záväzky od členských štátov, tak aby, ak ja chceme, aby sa zaviazali k tomu, že budú plniť, tak e, to treba patrične zakotviť. A musíme členským štátom ukázať, že keď sa vydajú nejaké certifikáty, tak e, proste e, sa musia dodržiavať. Čiže aj príslušné postupy v jednotlivých členských štátoch sa musia sprísniť aby sa peniaze využívali náležité spôsobom, aby príjemcovia mali k dispozícii tie peniaze, ktoré majú mať. Čiže ide o to, aby sa zvýšili záväzky zo strany členských štátov. Oni, členské štáty, musia zabezpečiť, niekedy až odpíky musia prepracovať svoj prístup aby mali náležitý prístup a efektívne konali. A tie štyri krajiny, ktoré plnia, tak tie môžeme pokladať ako za vzor správnej praxe. A je dobré, keď máme k dispozícii aj správne formy auditu. Ako asi budete počuť aj od iných, že súhlasia so mnou. Ďakujem. Ja mám 5 otázok. Prvá sa týka spolahlivosti údajov, ktoré nahlasujú členské štáty. 56% sú e, spolahlivé, úplne spolahlivé a 46%, e, 44% sú nespolahlivé údaje. To je veľmi e, vysoké číslo v rámci Brusel Capital bolo 5 e, e, nezodpovedaných, Abruco 15,9 bolo dodaných a Lariocha 37 Chcem vedieť prečo. Pokiaľ ide o audity, e, tu je veľmi veľa paušálov, je tu celá vlna paušálov. Pani Ivanová o, o tom hovorila paušálne o, korekcie. To je vždy veľmi komplikovaná záležitosť. Toskánsko a Sardínia majú 25% napríklad. Otázkou je, ako dlho budeme robiť ešte tieto paušálne korekcie. Budú existovať ešte budúci rok alebo nie? To je prvá otázka. Druhá otázka. Ako je to so sociálnym fondom? Ktoré úlohy spolufinancujeme, ktoré musia členské štáty tak či tak e, platiť, e, napríklad e, vzdelávanie učiteľov, polícia a podobne. Máte predstavu o tom, aké je to percento? Tretia otázka sa týka témy interruptions and suspensions, prerušenia platieb a pozastavenia programov, čiže aký je súčasný stav a potom ďalšia otázka pre každého komisára v sociálnej oblasti. Potrebujeme určité informácie, koľko um, peňazí sa skutočne dalo na Rómov a nezamestnanosť mladých. A ďalšia otázka sa týka bodu 6.4. Eh, Zdá sa, že komisia platí viac ako eh, členské štáty. To je tá otázka miest v Rumunsku. Existujú k tomu štúdie. Ja som nepochopila odpoveď na otázku 33. Hovoríme o jednej štúdii alebo o viacerých štúdiách a ak áno, e, kto má platiť vlastne tie mzdy a ako sa to bude ďalej pokrač- e, vyvíjať, ako to bude ďalej pokračovať. Ďakujem. E, wat de betrouwbaarheid betreft. Pokiaľ ide o spolahlivosť údajov pani predsednička, pani Gresle, vy ste sami uviedli e, tie čísla, čo, čo, čo môžeme robiť. Vieme, že údaje, ktoré dostávame od členských štátov, nie sú vždy spolahlivé a preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to zlepšili. Poviem to tak. My e, nepracujeme iba na základe čísel od členských štátov, pretože vieme, že v sebe skrývajú rizika, preto si dáta členských štátov najprv preskúmame veľmi dôkladne a Takisto si uvedomujeme, kde sú rizikové faktory a tie potom takisto ešte overujeme a požadujeme ďalšie dodatočné informácie od členských štátov. A ak je to potrebné, e, organizujeme aj misie priamo do členského štátu, tzv. prieskumné fact-finding missions, aby sme získali ďalšie dodatočné údaje. My máme tu spoločnú zodpovednosť, e, zdieľanú zodpovednosť snažíme sa to realizovať a snažíme sa aj pomáhať individuálne členským štátom tam, kde sú e, rôzne nedostatky. Organizujeme napríklad informačné e, semináre a niekedy aj hrozíme členským štátom. Členské štáty vedia, že my sme ochotní a schopní zavadzať tresty, keď skonštatujeme, že členské štáty nereagujú na naše výzvy. Ak je tých chyb príliš veľa, tak môžeme aj mm, prerušiť alebo úplne zastaviť programy a potom dochádza ku korektúram v závislosti od závažnosti prípadu. E, budúci rok, e, neviem, či budeme budúci rok pokračovať v paušálnych korektúrach, o tom sa musím porozprávať s mojimi mm, spolupracovníkmi, môj zástupca sa k tomu vyjadrí. Ak to bude potrebné, myslím si, že to urobíme, ale túto otázku odovzdám ďalej. Pokiaľ ide o pridanú hodnotu, aká je pridaná hodnota našich financovacích európskych programov? Vieme presne, či naše programy, ktoré financujeme, vždy vytvoria nejakú pridanú hodnotu. Sú to veci, ktoré by tak či tak eh, členské štáty často museli financovať kde je teda pridaná hodnota? To je položená otázka. Ja nemám konkrétne percenta, ktoré by som vám mohla poskytnúť, ale pokúsim sa zistiť tieto čísla a ak ich budem mať, tak vám ich budem komunikovať. Jedna vec ale je istá. Sú výdavky, ktoré sú spolufinancované Európskym sociálnym fondom alebo z iných európskych fondov a tak či tak sú to vlastne e, veci, ktoré má financovať členský štát. Ale to neznamená, že sú to zle vynaložené peniaze. Mnohé členské štáty predsa majú problémy so svojimi rozpočtami v súčasnosti. Mnohé členské štáty nie sú schopné v súčasnosti e, vykonávať aj základné úlohy, základné činnosti. A pokiaľ je potrebné niečo robiť e, a plniť napríklad záväzky členských štátov, ktoré prijali v programe Európa 2020 eh, a dostanú na to pomoc, finančnú pomoc od EÚ, tak sú to dobre vynaložené peniaze, pretože mnohé veci by neboli financované bez EÚ, lebo členské štáty na to nemajú peniaze. Pýtali ste sa, ako je to s tými interruptions and suspensions, s tými prerušeniami a pozastaveniami. Eh, programov, takže za rok 2014 11 programov bolo úplne alebo čiastočne zastavených a 25 programov bolo prerušených. Tam sme prerušili platby. A e, to platby v objeme 348,8 milióna eur. V roku 2014 sme mali 9 operačných programov, ktoré boli plne alebo čiastočne pozastavených a 30 platieb v rámci toho bolo prerušených. A týchto 30 platieb to bolo 1 miliarda 390 miliónov eur. Takže takto to vyzerá s tými prerušenými platbami a pozostavenými platbami. A potom ďalšia otázka Rómovia a mm, to, či máme čísla či vieme vyčísliť podporu a pomoc pre Rómov. Vieme, že v rokoch 2007 až 2013 približne 10 miliard eur bolo vynaložených, e, respektíve daných k dispozícii, na integráciu znevýhodnených skupín osôb. Išlo najmä o e, pracovnú situáciu, pretože Romovia e, patria do tejto skupiny, ktorá má problémy, ale je ťažké vyčísliť, koľko Rómov sa vždy nachádzalo v skupine znevýhodnených. Vieme, že sa tam nachádzajú, ale nie všetky členské štáty nám dávajú k tomu údaje, pretože v týchto skupinách znevýhodnených ľudí nereflektujú alebo nezistujú, kto je Róm a kto nie je Róm. Nezistujú etnický pôvod a nie každý Róm je ochotný poskytovať tieto údaje o sebe a niektoré členské štáty zo zásady nechcú tieto údaje zisťovať. A preto je to často ťažké zistiť, koľko je tam Rómov. Ale v každom prípade sú peniaze pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a tam patria Rómovia. Takisto sme hovorili o tom, že financie z Európskeho sociálneho fondu sa využívajú z 20 na e, pomoc <coughs> pre zne, najviac nevyhodnené skupiny a na sociálnu inklúziu. A sem takisto patria Rómovia, pretože oni sú osobitne znevýhodnení, majú tie najväčšie ťažkosti, často nedokončia školskú dochádzku, majú problémy dostať sa do zdravotného systému, na trh práce a tak ďalej. Jednotlivé členské štáty majú stratégiu pre Rómov, majú tieto stratégie stanovené a potom existuje percento, minimálne 20%, v praxi to bude asi 23% prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ktoré pôjdu reálne na pomoc pre naj, najviac nevyhodnené skupiny. A toto vlastne bude nasmerované aj Rómom. Dúfam, že som vám túto otázku zodpovedala. No a k otázke flat rate eh, paušálnych korekcií odovzdám slovo generálnemu riaditeľovi. Ďakujem, pani predsednička. Doplním komisárku. Pokiaľ ide o tieto flat rate corrections, používame ich iba vtedy, keď nevieme tú chybovosť kvantifikovať. My sa snažíme obmedziť počet prípadov, kde toto používame. Toto sa týka prípadov, kde je naozaj nemožné kvantifikovať presne chybu. Typickým príkladom je napríklad nejaká systémová chyba, systémový problém, ktorý sa týka toho, že auditorský orgán v danom členskom štáte alebo riadiaci orgán v danom členskom štáte funguje zle. Napríklad v Rumúnsku jediná možnosť bolo e, využívať e, toto, túto paušálnu korekciu chybovosti. Ďakujem. Pokiaľ ide o otázku 33 e, z boxu 63 e, k prípadu Rumúnsko. Môžete nám to zaslať písomne. Pán kolega Píper, dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani komisárka. Na mňa to urobilo veľký dojem. V koľkých témach sa už detálne vyznáte za tak krátky čas – Napriek tomu tento výbor vám vždy kladie opakovane nepríjemné otázky. Mám dve otázky. Povedali ste, že 19 miliónov osôb dostalo podporu v rámci záruky pre eh, mladých v rámci vzdelávania. Ale čo to je tá pomoc? To sú štvortýždňové kurzy, po ktorých eh, vlastne tí mladí sa znova zaradiujú medzi nezamestnaných. Toto sú naozaj e, len také potemkinové dediny. Tu sa vynakladajú e, peniaze, nie možno efektívne, ale možno by sme ich mohli nasadiť efektívnejšie, aby vzdelávanie sa realizovalo na trhu a nie v štátnych inštitúciách. Moja druhá otázka sa týka toho, že 41% e, je takých chyb, ktoré mali objaviť sami členské štáty a potom by chybovosť komisie bola 1,8%. Ale pani komisárka Strážkyňa, zmluv je komisia. Vy ste zodpovední za tých 3,1%. Ste zodpovední za to, aby to v členských štátoch dobre prebiehalo. Pokiaľ ide o budúcnosť, vy ste nám e, vysvetlili neto finančné korektúry a dúfate, že chybovosť sa bude znižovať ale napriek tomu komisia nepreberá priamo zodpovednosť za to, čo sa deje v členských štátoch. A my ako Európska, Európsky parlament sme opakovane žiadali, aby ste robili v členských štátoch aj vlastné kontroly a aby ste sa nespoliehali na údaje členských štátoch, štátov najmenej v tých štátoch, ktoré opakovane sa dopúšťajú porušení pravidel. No a ešte na záver chcem povedať zároveň aj pani Ayala Sender. Spýtam sa na osobitnú situáciu Nemecka. Je jasné, že v Nemecku v tom systéme riadenia je niečo narušené, najmä v spolkovom štáte Turínsko, Durínsko, pardon, Turingen. E, toto zaujíma aj mňa a myslím, že to zaujíma veľmi aj kolegyňu Ayala Sender. Pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán kolega Píper. Ďakujem za vaše priateľské slova. Ja som Um, obklopená veľmi spolahlivými, fundovanými ľuďmi v komisii. Mám dobré generálne riaditeľstvo, veľmi dobre ma pripravujú, na všetky moje otázky dostávam odpovede, ale ja viem, že sa musím ešte veľa učiť, minimálne toľko, alebo ešte viac, než to, čo som sa naučila v posledných mesiacoch. Ale napriek tomu ďakujem za vaše milé slova. Nepríjemné e, otázky tu ani neexistujú. Ja som tu, som otvorená, máme predsa jeden a ten istý cieľ. Chceme, aby e, peniaze, ktoré Európa dáva k dispozícii, boli vynakladané optimálne a aby všetky podvody, všetky nedostatky boli vykorenené. Spolu s kolegami z Dvora auditorov a z kontrolného rozpočtového výboru v Európskom parlamente by sme sa mali učiť počúvať sa navzájom a hovoriť o tom, čo zle funguje. A tým sa určite posilníme aj navzájom a celkovo tá výkonnosť bude stúpať. Takže naozaj nepríjemné otázky ani neexistujú a vaše otázky určite nie sú nepríjemné. 21 miliónov eh, ľudí bolo podporených, či stačí táto forma vzdelávania, ktoré sa dostáva. Získajú títo mladí aj pracovné miesto v súkromnom eh, hospodárstve, v reálnom hospodárstve? No to je veľmi haklivá otázka. My sa samozrejme snažíme, ale peniaze z Európskeho sociálneho fondu sami nestačia, aj keď sú dobre vynaložené, to nestačí na dobrú politiku. Potrebujeme nové dodatočné pracovné miesta a tu by sme mali poukázať na investičný program Európskej komisie. Ten takisto samozrejme nestačí sám, ale je to prvý krok dobrým smerom. Pokúsime sa sprístupniť súkromný kapitál, pretože súkromný kapitál musí teraz investovať do reálneho hospodárstva. My chceme súkromné hospodárstvo podporovať napríklad zárukami a ďalšími prostriedkami a týmto spôsobom sa budú môcť tvoriť pracovné miesta. No a v rámci toho musíme podporovať trhy práce a vzdelávacie programy, tak aby napríklad trhy práce mohli byť aj cezhranične činné tak aby e, ľudia mohli ísť tam, kde sú tie pracovné miesta. Musíme sa postarať ale aj o to, aby investori mali chuť investovať a e, toto môže takisto motivovať náš nový investičný plán. Môžeme to robiť napríklad tak, že budeme odstraňovať prekážky investíciám a investorom. Ľudia musia cítiť, že ak investujú, tak to prinesie nejaký výsledok. Toto celé teda musíme za, zasadiť do kontextu celkovej politiky. Myslím, že od začiatku novej komisie sme už urobili dobré kroky týmto smerom. Teraz k tej otázke 41% chýb, ktoré by sme mohli objaviť, keby tá keby tá kontrola na prvej úrovni v členských štátoch lepšie fungovala. Áno, je to pravda. Je pravda, že všetci sme za toto zodpovední, nesieme spoločnú zodpovednosť a musíme sledovať, čo sa deje s európskymi peniazmi. My to aj robíme, ale musíme povedať, že aj členské štáty tu musia veci zlepšovať. Ja nechcem um, zvaľovať zodpovednosť na členské štáty, ale nesú určitú zodpovednosť. My ich podporujeme tak, že im najprv dávame rôzne rady, uh, pomáhajme im zlepšiť uh, právno-technické štruktúry. Snažíme sa, aby si vymieniali informácie a skúsenosti so štátmi, ktorým sa darí lepšie využívať európske peniaze. Potom robíme na mieste audity a kontroly. Takisto skontrolujeme audity z minulosti a keď zistíme, že toto nefunguje, tak to robíme ešte raz je poľutovania hodné, že sa to musí robiť. Bolo by lepšie, keby členský štát prevzal sám zodpovednosť a my by sme sa mohli sústrediť iba na tie miesta, kde je najviac rizik. takto by sme mohli šetriť verejné peniaze a mohli by sme investovať viac do výsledkov a nie do kontrol. Ale samozrejme, berieme na seba zodpovednosť. Teraz je to 3,1%, ale toto číslo sa pokúsime znížiť v budúcnosti. A teraz ďalšia otázka. Nemecko a spolková krajina Durinsko Um, môj generálny riaditeľ hovorí, že na toto musíme odpísať, respektíve odpovedať písomne. Urobíme tak. Uh, túto tému vám teraz naozaj nemôžem osvetliť. Pani Ajala Sender, ďalšia rečnička, nech sa páči, máte dve minúty. No, ďakujem za slovo, pani predsednička. Ďakujem pánovi Peperovi taktiež. Aj v podstate zdá sa, že písanej forme tu vidím e, dosť z dejín Andalúzie. No, uvidíme, jak to bude s tým Durinskom. Ale ocením tú informáciu taktiež. Chcem sa spýtať e, pani komisárky, e, alebo takto to poviem, je, miera nezamestnanosti mladých je obrovská, hrozná, a poukazuje na slabé stránky systémov. Chcem sa spýtať jednu vec, a to vlastne je súčasťou slabých stránok celého systému, a aj trojka, e, komisia plus trojka e, vydávali rôzne inštrukcie ohľadne toho, ako bojovať proti nezamestnanosti aj v krajine, ako je tá naša. A snažili sme sa e, podporovať zamestnanosť napríklad formou E, preškolovania a tak ďalej. Ale problém so sociálnym, sociálnym fondom je aj ten, že v roku 2006, ak si dobre spomínam, sa príjmali opatrenia cestov nariadení a potom v rokoch 2008 až 2010 sa situácia veľmi zhoršila. Čiže otázka podmienenosti e, na pokračovanie pomoci, e, teda toto boli proste veľmi jasné kritériá a od, v podstate v rámci trojky aj komisie sa vytvárala aj proste také situácie, že to malo dôsledky vo veľmi vážnych škrtoch v jednotlivých krajinách. Čiže tie podmienky, ktoré boli stanovené v roku 2006 ešte pred krízou, hej, napríklad zachovanie pracovných miest. Hej? že vlastne tam boli zmluvy na dobu neurčitú, teda pracovné zmluvy a zrazu sa to všetko rozsypalo. Tak ako to vnímať? Bola to chyba, keď sa stanovili tieto podmienky ešte pred krízou a vlastne platili aj po kríze alebo počas krízy, pretože sa nezachovali tie pracovné miesta minimálne 3 roky, ako sa stanovalo v roku 2006. Takže e, možno je to tiež, čo sa týka krízy a určitých podmienok a ako teda prekonať túto krízu. A by sa bolo dalo konať rýchlejšie. Čiže sú to základné otázky. A namiesto toho, aby sa pomohlo, čo najrychlejšie napríklad aj riešiť tie chyby, tak to malo iný dopad. Okrem toho veľmi jasne ste povedali, z hľadiska federálnej štruktúry Španielska, čo sa tam deje. Áno, vidím, že aj, aj tu v Belgicku sú, je v podstate federálny systém a tiež sú tu podobné ne, problémy. Napríklad aj to, čo sa zistilo ohľadne Aragonska a oblasti Valencie u nás. Tu sa hovorí tiež o tom, že treba aj s tými oporúčaniami, čo sa hovorí, že v Španielsku treba náležite vyškoliť aj odborných pracovníkov, ktorí spracujú, pardon, spravujú prostriedky. A predpokladám, že aj tu v Belgicku sa príslušné orgány školia, aby zlepšili svoju efektívnosť. Chcem sa teda opýtať aj v súvislosti s tým, aké odpovede ste dali na písomné odpovede písomné otázky. A týka sa to absorpcie, teda miery absorpcie fondov. Keď sa tlačí na to, aby členské štáty plnili príslušné pravidlá. Teda ako by sme sa mohli vyhnúť tomu dojmu, že na jednej strane sú tu záväzky, aby sa vynakladali prostriedky a potom sú tu naozaj problémy so schopnosťou čerpať prostriedky. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, pani Ajala Sender. Vaša prvá otázka sa týka toho rozporu. Na jednej strane je tu prísna trojka so všetkými podmienkami a na druhej strane Európsky sociálny fond. A že by sme tento rozpor mohli skorigovať. O tomto by sme mohli do nekonečna diskutovať. My sme to v Európskom parlamente aj robili, keď sme kontrolovali hodnotiace správy štátov, ktoré boli v pomocnom programe pod kontrolou trojky a tam sme videli tie slabé miesta ak to budeme musieť v budúcnosti opakovať, budeme už poučení. Nová komisia hovorí, že ak nejaký členský štát bude musieť vstúpiť do programu pomoci, tak bude musieť byť najskôr sociálne vyhodnotený. Budú sa musieť do toho zapojiť aj sociálni partnery a budeme musieť si získať údaje, aby sme vedeli merať sociálnu záťaž takéhoto programu. Ale nemôžeme obviňovať iba politiku a trojku, pretože existoval reálny pro- problém, ktorý e, sme museli riešiť. Mnohé bubliny praskali, napríklad e, bublina nehnuteľnosti alebo iné bubliny. Takisto bankový sektor e, v niektorých štátoch jednoducho viedol ku kríze a museli sme drasticky zasiahnuť tieto problémy sú e, prvotným dôvodom, prečo prišla kríza, až potom začala e, zasahovať trojka, ale samozrejme ďalšia. Trojka už bude oveľa múdrejšia, bude mať k dispozícii štúdie o sociálnych dopadoch opatrení. Otázkou je, musíme ďalej šetriť? Teraz je nutnosť šetriť. Nemôžeme posunúť účet za túto krízu budúcej generácii demografický stav vyzerá tak, že jednoducho musíme viac šetriť, pretože naše obyvateľstvo starne. V budúcnosti budeme mať oveľa menej pracovne činných ľudí a to bude mať dopady aj na rozpočet. My musíme na toto myslieť a musíme kontrolovať peniaze, ktoré vynakladáme. No a pokiaľ ide o štruktúrálne reformy, tu musíme mať perspektívu, aby tieto reformy mali potenciál niečo zlepšovať. My sme niektoré veci skombinovali v minulosti, ale to nestačí, pretože my sme ešte nedosiahli ten hospodársky rast, ktorý potrebujeme, pretože chýbajú investície. Niektorí hovoria, že investovať musia, musí štát z verejných peňazí, potom iní hovoria, že nie, pretože štát má málo peňazí a preto potrebujeme ten investičný plán. Komisia sa snaží vlastne akoby zobudiť spiaci kapitál, spiacu hotovosť, ktorá existuje na trhu a my urobíme všetko, čo je možné, aby sme tento spiaci kapitál dostali späť do hospodárstva a spolu s príslušnými zákonmi a pravidlami e, tieto peniaze musia plynúť do hospodárstva. A nesmieme zabudnúť ani na sociálnu stránku, pretože do ľudí počas celého života je potrebné investovať. Iba potom získame tie najlepšie výsledky, preto musíme kombinovať sociálne a hospodárske. A to je náš prístup a takýmto smerom sa budeme uberať. Druhá otázka, kondicionalita. Ako to vyzeralo pred rokom 2006 a ako je to teraz? Rok 2006, hm, to je už dosť hlboká minulosti. Ja som vtedy túto diskusiu ani v parlamente, ani v komisii nesledovala. Ale minimálne pokiaľ ide o španielskú situáciu, Um, tá vyplýva dosť aj z tzv. gold platingu, ktorý robili členské štáty. Stanovovali sa prísnejšie pravidlá, ako európske mm, smernice alebo nariadenia stanovovali. Čiže členské štáty e, sprísňovali ešte európske normy a európske pravidlá. Toto je ten národný tzv. gold plating, nebola tam preto kondicionalita. A bolo jednoduchšie dodržať európske pravidlá takýmto spôsobom a získať tak európske peniaze. Ďalšia téma, e, schopnosť absorbovať finančné prostriedky. E, my nemôžeme lehoty e, vyplatenia do nekonečna odkladať. Mm, máme aj tzv. zjednodušenú opciu nákladovú, ktorá je pre členské štáty technicky, administratívno-technicky jednoduchšia. Tu pracujeme s paušálnymi nákladmi, s jednotnými nákladmi a tam dosahujeme určitý stupeň štandardizovanosti. O to sa teda budeme snažiť delegovanými právnymi aktami. A toto bude vlastne také zjednodušenie, možné zjednodušenie pre členské štáty. Členské štáty z tohto ale nie sú veľmi eh, nadšené, pretože musia prevziať sami zodpovednosť a na základe týchto výpočtov musia vypracovať vzorce, ale do roku 2017 si predstavujeme, že 50 eh, príjmateľov, respektíve prípadov, eh, bude využívať túto zjednodušenú možnosť preplácania nákladov na základe tých paušálnych nákladov a toto povedie aj k zníženiu chybovosti a takisto e, štáty budú schopné absorbovať viac peňazí, pretože um, to bude jednoduchšie, okrem toho, keď bude menej chýb, tak bude aj menej pozastavených programov, menej kontrol a tak ďalej. A preto poslanci Európskeho parlamentu by mali svoje členské štáty presviečať, aby začali využívať túto e, zjednodušenú možnosť e, preplácania nákladov. Ďalší e, kolega je pán Pirinsky, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Mám iba jednu otázku na vás. A je to táto otázka. Vy ste uviedli, že tá hlavná otázka by nemala byť koľko, ale aké výsledky. Nemáte pocit, že je tu priestor položiť otázku, aké zmeny politiky, pretože skôr ako môžeme niečo riadiť a kontrolovať, musí nám byť jasné, čo vlastne riadime a kontrolujeme sú tam tie politiky e, riadne a správne zadefinované? Vy sama, vy ste hovorili o záruke pre mladých a skúmate momentálne, ako e, fungujú podmienky a nariadenia v členských štátoch, aby ste odštartovali aktivity, ktoré sú naliehavo potrebné, ale nie sú správne pripravené. Váš naši generálni riaditeľia a štruktúry, ak by mali preskúmať celý rad národnej politik v oblasti sociálnej, mohli by byť zrejme veľmi produktívni, mohli by navrhnúť spôsoby a prostriedky, akými by sa dal zlepšiť investičný plán pre Európu, ako ste to vy nazvali. A teda podľa vás kohezné fondy by mali byť viac zapracované do plánu, aby to naozaj fungovalo takým spôsobom, e, ktorý by začal už konečne dosahovať ciele pre rok 2020 e, a predovšetkým cieľ 75 Vo vašej e, prvej odpovedi sa mi zdá, že bolo príliš veľa toho, čo počúvame zvyčajne. A čo skoro, o niekoľko týždňov, možno o niekoľko mesiacov, e, by ste mali mať hotovú e, správu o priebežnom skúmaní a predpokladám, že chcete dosiahnuť zmenu a nie pokračovať tak ako doteraz. A očakával by som, že vy ako komisárka, ktorá má na starosti sociálne záležitosti a pracovnú mobilitu, budete veľmi aktívna v komisii spolu s kolegami pri aktualizácii politík, návrhov a mechanizmov. Ja neočakávam, že prídete s novými rozpočtovými prostriedkami. Jasné, že musíme pracovať e, v rámci tých prostriedkov, ktoré sú v dispozícii. Vieme veľmi dobre, aké sú rozpočtové obmedzenia, ale keď hovoríte o užitočnosti využívania prostriedkov, tak treba e, najprv preskúmať mechanizmy, ktoré už fungujú. A Investičný plán v skutočnosti eh, hovorí o tom, že sa treba zamerať na malé a stredné podniky a treba naozaj odštartovať skutočnú ekonomiku. A to sú podľa mňa veci, ktoré by mali začať byť naliehavé. Naozaj by sme ich mali rozbehnúť a nemali by sme očakávať existujúce postupy a čakať, že systém sám si vykoriguje to, čo nie je správne. A pani komisárka, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Máte pravdu. Musíme sa pozrieť na všetky aspekty. Nemôžeme sa iba pozrieť na obdobie, ktoré končí rokom 2013 a nepoučiť sa z toho. Naozaj musíme neustále vyhodnocovať to, čo e, robíme, aby sme mohli ustavične zlepšovať naše nariadenia. A to sa snažíme robiť. Máme tu rôzne nariadenia a skúmame, aké je tam prepojenie medzi finančnými prostriedkami a štrukturálnymi reformami. A dúfame, že to sa podarí zlepšiť tak, aby sa situácia zlepšila. Máme tu štrukturálnu reformu a to vychádza eh, z odporúčaní, ktoré sú konkrétne pre jednotlivé krajiny. A musíme sa pozrieť aj na vyhodnotenia a plány pre členské štáty. Budeme zrejme musieť tomuto venovať veľkú pozornosť, aby sme dosiahli ciele týkajúce sa stability a rastu, tak aby boli zapracované do plánov pre jednotlivé členské krajiny. Musíme mať konkrétne ciele a stratégie. Podľa mňa toto je spôsob, akým dosiahneme pokrok. Musíme sa e, postarať aj o to, aby členské štáty stanovili jasnú e, prioritu výdavkov. Myslím si, že sme už dosiahli zlepšenia proti minulosti. V rámci zmluv máme isté zodpovednosti, musíme naplniť požiadavky zmluvy a niekedy máme taký prierezový prístup k programom a politikám, ktorý môže byť prínosom. Pokiaľ ide o otázku nezamestnanosti, tak v Európskej únii môžeme urobiť niečo s touto nezamestnanosťou, ale sú to trhy práce, ktoré tiež musia prispieť svojim dielom práce. A to je teda v rukách členských štátov. Vnútorný trh by sa mal snažiť zlepšiť situáciu na trhu práce. Sú tu isté veľké problémy, ktoré musíme riešiť, musíme investovať, aby sme znížili nezamestnanosť mladých, predovšetkým dlhodobú. Nezamestnanosť mladých máme 5 miliónov nezamestnaných mladých a to preto táto oblasť e, dostáva 2,3 miliard eur e, zo sociálneho fondu a ďalšie peniaze e, z iných oblastí. Takže mali by sme urýchliť využívanie týchto finančných prostriedkov tak, aby členské štáty aj videli nejaké výsledky. A to znamená, že aj členské štáty budú musieť robiť štrukturálne reformy, tak aby naplnili ciele tejto iniciatívy pre mladých. Takže nejde o to, aby sme iba rozdávali peniaze, ide o to, aby členské štáty robili štrukturálne reformy, aby naštartovali trh práce, pokiaľ ide o dlhodobo nezamestnaných. Polovica nezamestnaných v Európe je dlhodobo nezamestnaných a nechceme mať ešte viac takýchto nezamestnaných, pretože je veľmi ťažké pre nich vrátiť sa naspäť na trh práce. Takisto sa treba zamerať aj na zručnosti, na vzdelávanie. A to je v rukách členských štátov a regiónov, ale my môžeme poskytnúť pridanú hodnotu a to budeme robiť. A to je ďalšia priorita v našom programe v nasledujúcich mesiacoch. Pracovná mobilita. To je ďalší problém. Niektorí ľudia majú s tým problémy. Dáme dohromady balík mobility v druhej polovici roka. Budú tam fakty a čísla, ktoré nám ukážu, čo vytvárajú politiky, pokiaľ ide o toky pracujúcich jedným alebo druhým smerom, teda z jednej krajiny do druhej. Chceme odstrániť bariéry, tak aby nedochádzalo k zneužívaniu pravidel, ktoré platia v jednotlivých členských štátoch. A Dúfajme, že tak sa nám podarí naplniť 2 e, milióny pracovných miest, ktoré sú zatiaľ voľné. Ak ľudia budú môcť cestovať za prácou, určite to pomôže zamestnávateľom, ktorí nemajú dostatok pracovnej sily, ak nenajdú vo, vo svojom regióne túto pracovnú silu, tak e, tá pracovná sila bude musieť docestovať od inakiaľ. Ďakujem veľmi pekne, ja mám naozaj veľmi veľa práce. Môj stôl je zaplavený úlohami, ktoré treba plniť a máme dlhodobý program, ktorý sa priniesie výsledky. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, vždy je dobré, keď prídu noví ľudia do úradu, prež ako sa hovorí, nová metla. Dobre, viete, pán kolega Vogen? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani komisárke, pani Ivanovej za, a pani Ivanovej za jej prezentáciu. Ale skôr ako položím e, otázku, chcel by som povedať niečo o iniciatíve e, zamestnanosti mladých, pretože toto je pre všetkých naozaj veľmi dôležitá téma. Povedali všetci už, že sú rozdiely e, medzi členskými štátmi E, samozrejme aj rôzne členské štáty žiadali rôzne finančné prostriedky, majú rôzne schémy a preto si myslím, že je naozaj mimoriadne dôležité, aby sme monitorovali, čo sa deje v členských štátoch. E, je to naozaj veľmi dôležitá záležitosť. Nezamestnanosť mladých je taká vysoká, že je to nepriateľné v Európe. E, to je priamo až e, škandalozne. Finančné prostriedky sú k dispozícii členským štátom, ale by sme sa postarať o to, aby e, ich členské štáty využili a aj dvor auditorov by sa mal na to pozrieť. Pokiaľ ide o ESF, za posledné roky máme viaceré správy o ESF zo strany dvora auditorov. E, snažili sa merať efektívnosť Európskeho sociálneho fondu, akým spôsobom sa míňali finančné prostriedky na ženy, na mladých ľudí, na menšiny. A e, odpoveď, ktorú za každým dostávame, je, že je veľmi ťažké merať efektívnosť míňania finančných prostriedkov z ESF. A je veľmi ťažké dostať do práce dlhodobo nezamestnaných. Takže otázkou je, ak nie je možné merať túto efektívnosť, tak možno by dvor auditorov už nemal robiť tieto správy. Treba asi povedať, že je veľmi ťažké merať efektívnosť. Treba si jednoducho položiť otázku, či je vôbec možné merať efektívnosť ESF pre tieto skupiny. Ak nie, tak potom e, nech dvor auditorov už nerobí tieto špecializované správy. A pani komisárka? Ďakujem pekne, pán kolega a ďakujem takisto za e, vašu podporu, ktorá sa týka iniciatívy pre mladých. E, naozaj, ak sa nám podarí realizovať tieto iniciatívy, tak iste sa budeme môcť spolahnúť na vašu podporu. Aspoň som to tak pochopil, so, čo ste povedali. Keď táto legislatíva prejde parlamentom, tak potom snáď členské štáty e, same budú rýchlo implementovať všetko, čo sa schváli. Treba konečne už začať konať. Už nesmieme strácať čas. E, pokiaľ ide o dlhodobejšie výsledky financovania z ESF, e, zrejme na toto ste sa pýtali, tak očividne musíme merať úspech politiky na základe dosiahnutých výsledkov. Míňame finančné prostriedky a musíme zistiť, či to vieme e, opodstatniť na základe ukazovateľov, ktoré zistíme. Toto je súčasťou dohôd, o ktoré sme uzavreli s regionmi a členskými štátmi v minulosti. Ale takisto sa musíme pozrieť na výsledok programu. Ak napríklad vyškolíme tisíc ľudí, tak to predsa nemusí znamená, že tých tisíc ľudí má lepšiu pozíciu eh, na trhu práce a získalo dlhodobú prácu. To vôbec nie je pravda. Preto sa snažíme zistiť, či sa nám podarí nájsť nejaké ukazovatele konečných výsledkov a výstupov našich investícií. ľudia, ktorí absolvujú školenie, získajú potom prácu a podarí sa im ostať v tej práci dlhodobo, takže toto skúmame. Potrebujeme mať nejaké ukazovateľ, musíme e, toto jasne povedať na začiatku programu. A myslím si, že to sa pokúsime aj zapracovať do nového programu, keď ho začneme teraz realizovať. Nepovieme si, že sa pozrieme na to o rok alebo o dva, ako to ide, potom si robíme hodnotenie a potom sa budeme pokúšať dokázať, že naozaj tie programy sú úspešné. Nie, to si musíme povedať už hneď na začiatku tohto programu. Potom budeme hodnotiť tie výsledky a takým spôsobom zistíme, či tie investície sú užitočné. Musíme predsa ukázať ľuďom, že sa snažíme robiť, čo je v našich silách a že to môžeme urobiť. Ľudia predsa musia vidieť, čo sme urobili Takým spôsobom môžeme dokázať, že e, projekt integrácie Európy prináša niečo. Tam, kde zásahy sú užitočné, tak ich musíme robiť. Pretože musíme ukázať e, občanom Európskej únie, že to, čo robíme, má úspech. Vrátim sa e, ešte stručne k tomu, čo som sa pýtal budeme schopní merať úspech investovaných prostriedkov z ESF na konkré- do konkrétnych skupín? Pretože napríklad v minulosti sa investovali tie prostriedky do menšín alebo do žien a budeme to takýmto spôsobom robiť aj v budúcnosti? Budeme takto merať tie výsledky? My sme to skúmali. Pozreli sme sa na konečné hodnotenie posledného programu. A tam vlastne uvidíme expos, nakoľko boli programy úspešné v jednotlivých krajinách. Ešte stále čakáme na nejaké údaje, aby sme mohli urobiť konečné hodnotenie. Ale to nebude správa plná vaty, ale chceme tam mať naozaj konkrétne čísla. Napríklad investovali sme do zraniteľných skupín obyvateľstva, e, čo sa dosiahlo, čo vidno v teréne, že sa dosiahlo a takto pôjdeme po jednotlivých oblastiach investícií. Budeme mať podrobné správy s číslami a dúfam, že všetky tieto čísla budeme mať do konca marca a potom budeme môcť začať e, s hodnoteniami a analýzami. Takže Máme rovnaké obavy ako vy, e, pretože ako končí ten posledný e, program, e, musíme sa vyvodiť nejaké závery, musíme sa poučiť z minulosti a potom budeme môcť lepšie pokračovať v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka, za vaše vysvetlenia. Je naozaj veľmi pôsobivé, ako nám to všetko hovoríte ako nás o tom informujete. Naozaj cíti, že ste sa zahryzli do tejto oblasti zamestnanosti. A môžeme vždy eh, využiť výsledky z minulosti, aby sme sa poučili, lepšie sa pripraviť do budúcnosti. Vy ste nám povedali, že je veľa programov, eh, kde sa niečo robí a kde sa ešte bude robiť a to sa overuje. A myslím si, že ťažisko overovania e, vychádza aj z formalít, ale najdôležitejšou otázkou je, aké účinky dosahujeme. A vy ste správne povedali, že e, potrebujeme lepšie kontroly, ale akorát e, neviem, ako to chceme dosiahnuť. Ako chcete vybudovať nejaký mechanizmus kontroly vo všetkých členských štátoch? aby sme mohli povedať, podarilo sa dosiahnuť nejakú pridanú hodnotu, to je podľa mňa ťažko merateľné. A hovoríte o tej rozmanitosti. Nie je to tak, že e, tie výkony Európskej únie naražajú na určité hranice práve preto, že je tu tá rozmanitosť. Myslím si, že to, čo sa nakoniec dosahuje, je ďaleko od tých, ktorí by boli príjimateľmi toho, čo robíme. Naozaj by sme mali mať niečo merateľné, čo sa dá podložiť aj nejakými výkonmi. Pani komisárka. Dobre, ďakujem pekne. Vidím, že tento výbor má obavy, pretože hovoríte veľa o tom, že musíme dosiahnuť e, výsledky a musíme ich byť schopní dokázať. Ja chápem, že potrebujeme dosiahnuť výsledky a takisto musím byť schopný aj poskytnúť dôkazy o tom. Ja chápem, že to všetci žiadate. Potrebujeme výsledky a nemôžeme hovoriť všeobecne a vágne, o tom, že hovorím, robíme toto, robíme tamto, používame peniaze na toto alebo na tamto a že nie je veľmi dôležité, čo to je konkrétne. Ale naozaj musíme investovať všetko, čo sa dá, tak, aby sme pomohli tým, ktorí sú zraniteľní, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a pomôžeme našim partnerom investovať práve do tohto keď sa pozriem na program do roku 2020, tak podľa mňa to tam jasne vyplýva z toho, čo je uvedené v tom programe. Je tam tá motivácia. Naozaj chceme mať programy, ktoré sú dohodnuté s členskými štátmi, s regiónmi, programy, ktoré budú šité na mieru daným regiónom a oblastiam. Financovanie bude zamerané práve na ciele do roku 2020 či už to bude e, zlepšenie situácie na trhu práce, zvýšenie zamestnanosti tých, ktorí neskončia školskú dochádzku, e, dosiahnuť lepšiu úroveň vzdelania, e, zlepšenie boja proti chudobe. Jednoducho, v jednotlivých oblastiach budeme mať priority a tie priority budú šité na mieru danej oblasti. Tá ex ante podmienenosť prináša isté štruktúrne požiadavky na um, výdavky v členských štátoch. My predsa potrebujeme vedieť, na čo členské štáty minuli peniaze, takže je tam veľmi veľa podmienok. Chceme mať viac zamerané e, priority a ciele, nechceme mať programy, kde bude x veľa cieľov, ale nebudeme vedieť, či tam bola nejaká pridaná hodnota alebo nie. Budeme žiadať alternatívy od členských e, štátov, potenciálne ciele, ktoré by mohli byť financované, keby sa Európska komisia zúčastnila programu. A vyžadujeme od členských štátov 5-6 priorít. No a potom sa bude skúmať efektívnosť výdavkov, To sa bude potom skúmať a posledná platba sa urobí až vtedy, keď e, si overíme, že prostriedky boli naozaj vynaložené efektívne. Ja a moje služby vás môžeme uistiť, že sme naozaj výnimočne motivovaní, chceme urobiť pre každý región, pre každý štát čo najviac. Myslím si, že aj každý členský štát je mimoriadne motivovaný aspoň to platí pre moje služby, dúfam, že to platí aj pre členské štáty. Tu sa dá veľa zmení, pokiaľ ide o administratívu a plánovanie práce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme sa dostali na záver našej výmeny názorov s vami. Možno by nám služby mohli poslať nejaké údaje o korektúrach a o výdavkoch. To sú otázky 19-20, tých eh, minus 5% pre bruselský kapitál a plus 16% pre Abruziu a ďalšie percent pre Riochu. Potom je tu otázka e, paušálnej sadzby Toskánska a Sardínie. Prečo tu máme teda také obrovské kolísanie týchto hodnot, takéto rozdielne hodnoty. Keby všetci správne robili všetko, čo majú, tak ako to, že tu máme takéto obrovské rozdiely? Bolo by dobre, keby sme dostali objasnenie Ines? Ďakujem. A ja by som sa proste chcela opýtať a poprosíme tiež v písomnej forme odpoveď e, Týka sa to otázky 29 a vidím, že dokonca sú tam aj korektúry nejaké. A týka sa to toho, toho paušálu z rok 2006, ale e, sú tam nejaké prípady z Durínska, kde sa hovorí o množstvách, ktoré sú ohrozené, ale nevidím tu, že by štát ako federálny štát do Rínska niečo bližšie uvádza, nejaké počty alebo čísla, teda neviem, čo sa tam deje. Aké množstva? Alebo Polsko, alebo Kastília, v Leone, tam tiež nie sú patričné údaje ohľadne tých množstiev, ktoré sú ohrozené, ohrozené teda. Sú tu nejaké percentá, ale nie konkrétne vyjadrenie v číslach. Poprosím teda o písomnú odpoveď. Ďakujem. To dopíšte na ten zoznam. Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa Dlobajová dostane ešte raz slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka za všetky vaše odpovede. Veľmi na mňa zapôsobilo, že všetci moji kolegovia spomenuli výsledky a ukazovateľné a efektívnosť v e, finančných prostriedkov. Na začiatku som sa to snažila rozdeliť na dve časti a chcela som zdôrazniť, že toto je ten správny smer, ktorý by sme sa mali ubrať. A pre mňa v kapitole sú dva rôzne spôsoby, ako môžeme vnímať e, projekty. Jedny sú produktívne a druhé projekty sú uh, sociálne projekty. Tie prvé, tie produktívne sa snažia riešiť problémy cez eh, trh práce a to by eh, mohli byť eh, nejaké projekty s viditeľnými výsledkami, napríklad koľko ľudí z marginalizovaných skupín našlo prácu po absolvovaní vzdelávania alebo školenia. Počet nových pracovných miest na základe investícií eh, v daných lokalitách. Takže sú spôsoby, ako sa dajú tieto výsledky merať. Ale tá druhá časť projektov, tie sociálne projekty, tie sa merajú veľmi ťažko a zameriavajú sa hlavne na tú neproduktívnu časť eh, obyvateľstva. Takže kvalita služby za primeranú cenu je pre mňa tým hlavným kritériom. To sa bude vždy veľmi ťažko merať a bude veľmi ťažko mať jasné ukazovatele. A ja som tá prvá, ktorá bude vždy si mať jasné ukazovatele, jasné výsledky. A ešte mám poslednú otázku, pretože som to očakávala od niekoho z kolegov, ale nepočula som o tom nič. A teda budem mať ešte jednu otázku a potom to bude všetko. A je to otázka, ktorá sa týka EGF, teda Európskeho globalizačného fondu. Bola som v pracovnej skupine, ktorá rozhodovala o nejakých aplikáciách a bola som dosť prekvapená, aké sú rozmanité Eh, počula som niečo o Air France a o miliónoch eur z EDF, ale to, čo som videla dnes a čo mi spôsobuje väčšie vrázky, je, že musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o duplikovanie existujúcich nástrojov. Máme dnes eh, prípady, eh, kde boli skvelé synergie medzi ESF a EGF, a ešte aj medzi miestnymi opatreniami. Ale museli sme vidieť tie synergie, aby sme pochopili, že nedochádzalo prekrývaniu. Ako teda sa chcete vyhnúť eh, tomuto prekrývaniu rôznych opatrení? A to je vlastne už všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár. Eh, pani komisárka. Ähm, ja, ďakujem veľmi. Áno, ďakujem za slovo. a ďakujem vám za vaše otázky. Áno, máte pravdu, keď rozlišujete na jednej strane pracovný trh priamo, či sú alebo nie sú pracovné príležitosti. Je jednoduchšie pracovať takto s ukazovateľmi, keď ich stanovíme hneď na začiatku. Tá druhá časť to je už ťažšie, ťažšia vec, ale dá sa to. Ak sa pokúsime zamerať sa na ten sociálny aspekt a modernizáciu sociálneho systému. A to sa vlastne snažíme robiť. Takže samozrejme ten, to sociálne blaho je subjektívna vec, ale chceme vytvoriť spoločnosť, ktorá bude inkluzívna. A preto sa viac budeme sústredovať na prevenciu než na to, že by sme sa snažili robiť nápravy retrospektívne. Isté, že sa to týka trhu práce a tak ďalej. A ľudia by nemali využívať iba 80% svojho talentu, mali vypracovať naplno a preto im treba vytvoriť príležitosti a priestor. Čiže bolo by dobré, aby tu existoval veľmi kvalitný sociálny model vo všetkých štátoch. A budeme hľadať ukazovatele, ktoré nám to umožnia kvantifikovať. Globalizácia, teda EGF, e, teda Fond na prispôsobovanie sa globalizácii, tu je viacero otázok, ktoré sa tohto týkajú. Čiže či sa tieto prostriedky využívajú efektívne alebo či nedochádza k duplicite. Myslím, že tento globalizačný fond sa využíva efektívne a že celkovo sa vynakladá vynakladajú tieto prostriedky na to, aby sa e, troška zmiernil dopad na ple, tých, tých ľudí, ktorým to spôsobilo napríklad stratu práce, stratu zamestnania a tak ďalej. Vždy sú nejaké obete takéhoto prístupu. Proste vždy niekto príde o prácu a na toto sa zameriavame, aby sa vytvorilo určité premostenie smerom k novej možnosti zamestnať sa pre takýchto ľudí. A okrem toho je tu aj sociálne financovanie. A to nie je vlastne duplicita. Myslím si, že to je efektívne využívanie prostriedkov. Treba máme projekty na zaškolovanie, respektíve preškolovanie. Aj to má charakter premostovací, aby človek neprišiel úplne o príjmy, ale aby proste niečo aspoň dokázal si zarobiť. A cestou e, preškolenia sa aspoň môže pokúsiť získať nejaké nové zamestnanie. Si myslím teda, že to je dobrý spôsob, ako sa tieto prostriedky využívajú. A nemusí to byť nevyhnutie v tom istom projekte, že sa takéto dva fondy využívajú, idú ruka v ruke. Ale ak existuje nejaký spôsob, kde by sa dali veci ešte vylepšiť, pokiaľ by teraz bolo výhodnejšie spojiť tieto dva fondy do jedného, prečo nie? Ale momentálne to ale nie je pre nás prioritou. Dúfam, že sa mi podarilo zodpovedať otázku. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sa Európsky dvor auditorov chce ešte vyjadriť. Pani Ivanová. Uh, you, Ďakujem za slovo, pani predsednička. Veľmi v krátkosti chcem poďakovať pani komisárke a chcem jej zablahoželať k tomu, s akým nasadením rozhodnosťou uh, pristupuje ku uh, svojej práci komisárky a k svojmu portfóliu. A počas dnešnej rozpravy by som ešte chcel využiť príležitosť a informovať prítomných, že Európsky dvor auditorov pracuje na viacerých správach, ktoré sa venujú otázkam nezamestnanosti. A prvá z týchto správ, dúfam, bude e, čoskoro prezentovaná, že vám ju budeme vedieť predniesť ešte v tomto roku. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Toto je dobrá správa a veľmi sa tešíme a e, máme veľký záujem. Ďakujem všetkým prítomným z Európskeho dvora auditorov, ďakujeme pani komisárke, ďakujeme aj pánovi generálnemu riaditeľovi. Viem, že tiež pracuje na príprave ďalšej správy. A štatistiky, ktoré sa týkajú operačných programov, ešte k tomu som sa chcela vyjadriť. Na jednej strane si budeme musieť preveriť, musíme si to pozrieť od roku 2014, pretože inak e, to budeme musieť osobitne vyhľadávať. Chcem poprosiť Európsku komisiu, aby nám dala tie informácie, pretože keď ich budeme mať, tak sa vyhneme tomu, že v noci to ťažko budeme musieť zo dna na deň vyhľadávať. Vy ste dostali e, dotazník Takže keď tie informácie dostaneme, bude to časovo jednoduchšie a bude to jednoduchšie pre nás aj pre vás. Chcem sa poďakovať za výmonnú informácií, za to, čo ste pripravili. Ďakujeme za, za všetky podklady, ktoré ste nám pod, poskytli a uvidíme sa najneskôr o rok opäť. Želám vám veľa úspechov vo vašej dôležitej práci. Ty môžeme ukončiť tento bod na programe rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to osobitná správa číslo 20 lomeno 2014 Európskeho dvoru auditorov o EFER pre mladé a stredné, malé a stredné podniky v oblasti elektronického obchodu. Spravodajca je pán Balčitis a, a takisto je tu prítomný za dvor auditorov pán Herix, ktorý sa teraz aj vyjadri. Dám mu slovo. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, prednesiem zhrnutie najdôležitejších odporúčaní Európskeho súdneho, pardon, Európskeho dvora auditorov k tejto správe. Takže elektronický obchod alebo e-commerce znamená nákup a predaj produktov či služieb cez internet. podporuje hospodársky rast a takisto e, lepšiu integráciu spoločného trhu. Najmä pre malé a stredné podniky je toto dôležité, pretože ich úloha a význam v európskom hospodárstve, najmä pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest, e, je neustále zdôrazňovaný Európskou komisiou, radou aj parlamentom. Malé a stredné podniky v porovnaní s veľkými podnikmi využívajú oveľa menej elektronický obchod. A preto, aby sa to zmenilo, podporuje Európska komisia používanie informačných technológií, a to z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. V rokoch 2007 až 2013 poskytla Európska únia približne 3 miliardy eur na tento účel a do novembra 2013 z tohto necelých 60 bolo e, udelených konkrétnym projektom. Poskytnem vám e, porovnanie s celým štruktúrálnym fondom, so štruktúrálnymi fondami tu e, tento podiel je asi 85%, teda je vyšší. My v Európskom dvore auditorov sme skúmali, či táto podpora zo strany Európskej únie bola účinná. No a my sme skúmali, my sme skontrolovali 30 projektov v štyroch štátoch, v Grécku, v Taliansku, v Poľsku a v Spojenom kráľovstve. A e, touto kontrolou sme pokryli vlastne 1,6 miliardy eur z tých 3 miliard, ktoré, bol, ktoré boli e, poskytnuté, čiže asi 51 Tá dobrá správa je, že naši auditori skonštatovali, že podpora zo strany Európskej únie prispela k tomu, že e, dostupnosť produktov a služieb na internete e, bola zvýšená dostupnosť tých produktov, ktoré ponúkajú malé a stredné podniky. Operačné programy členských štátov boli dobrým základom pre podporu týchto e, podnikov v oblasti elektronického e, obchodu. Tá podpora prebiehala bez zádrhelov a výsledky projektov zodpovedali tomu, čo bolo v plánoch. Čo sme ale nemohli dostatočne vyhodnotiť, bolo to, že do akej miery podpora EÚ prispela e, k dosiahnutiu obchodných cieľov podnikov alebo k dosiahnutiu strategických cieľov členských štátov či EÚ v tejto oblasti. A to preto, lebo kontrolné nástroje mali určité deficity, nedostatky a členské štáty pri výbere a kontrole projektov sa e, sústredili viac na používanie finančných prostriedkov ako na výsledky tých programov. Správne orgány pri hodnotení od podnikov často e, nepožadovali podnikateľské plány alebo kvantifikované ciele. Okrem toho, Postupy na výber projektov boli nedostatočné v členských štátoch a viedlo to k tomu, že niektoré projekty boli spolufinancované, i keď e, tam nebol pravdepodobný dobrý výsledok, e, veľký úžitok z tohto projektu. Toto bol prípad v tretine, e, pri tretine projektov. A v tejto súvislosti sme takisto skonštatovali, že celý rad projektov E, vyvolával určitý domino efekt a dá sa skonštatovať, že tieto projekty, minimálne 10 projektov z 30, sa mohlo realizovať aj bez európskych peňazí. Okrem toho, výberové postupy boli príliš ťažkopádne a e, to malo zasa negatívne dôsledky na účinok tých projektov. Takže vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že oblasť elektronického obchodu tak ako aj iný druh obchodovania, e, potrebuje plánovanie, jasné ciele a takisto spôsoby na meranie e, plnenia cieľov. Európsky dvor auditorov sa domnieva, že meranie výsledkov projektov nebolo zrealizované dostatočne dobre, dostatočne pozornosť, pozorne a preto tie výsledky neboli vždy jasne identifikovateľné. Bolo to merané e, v menej ako 50% projektov a preto Dvor auditorov odporúča vyberať také projekty, ktoré vytvárajú čo najväčšiu pridanú hodnotu a takisto, ktoré plnia do čo najväčšej miery cieľ. Čiže nemôžu sa posudzovať iba finančné údaje, ale aj údaje o e, výsledkoch projektu a takéto údaje členské štáty a komisia musia systematicky zbierať. Čiže tu sa musíme sústrediť hlavne na, na indikátory e, výsledkov projektov, účinnosti projektov. Len takto môžeme vyhodnotiť, či e, tá, tá, tie peniaze naozaj niečo dosiahli, či mali účinok. A preto členské štáty by mali hodnotiť dopad týchto európskych financií na obchody malých a stredných podnikov a e, čísla Európskej únie by sa mali prepojiť s konkrétnymi výsledkami. Európska komisia vo svojom stanovisku považuje takéto prepojenie za náročne realizovateľné, ale napriek tomu aj keď je to náročné, musí sa to zrealizovať podľa nás. E, vážení poslanci, vážené poslankyne e, výboru, ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí predsednička. Za komisiu je tu pani Vičeva. Mám to tu napísané, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ďakujem aj Európskemu tvoru auditorov Fakt je, že e, nás teší, že všeobecná efektívnosť podpory sa pokladá celkovo za pozitívnu a súhlasíme v plnej miere s tým, že e-commerce a aj služby online narastajú a prinášajú rast a aj pracovné príležitosti a myslím, že obe inštitúcie sú toho názoru, že táto podpora je potrebná. Hlavné odporúčania aj kritika prichádzajú teda od auditorov a ide o meranie výsledkov, ako aj o e, proces výberu zo strany členských štátov. Naozaj súhlasíme s mnohými z týchto obáv alebo znepokojení, ktoré auditory vyjadrili. A v rámci zdieľaného riadenia a hospodárenia, myslím, že mnoho je spoločného teda aj s členskými štátmi, ale bude potrebné zo strany komisie zabezpečiť následné postupy. Jednoznačne potrebujem aj prísny právny rámec. Nakoniec e, ten, ktorý tu bol v roku 2007 až 2013, neprinášal povinné indikátory, ale pokiaľ ide o obdobie 2014 až 2020, tam v rámci koheznej politiky toto bude prítomné. Takže je tu otázka, ako vidíme prepojenie e, že, medzi cieľmi a platbami. Myslím ale, že tam má byť jasný, jasné naviazanie na platby, ale na úrovni projektov, totiž na tejto úrovni vieme sledovať výsledky, teda výkony. Čiže je dôležité, aby sa tie výsledky navezovali na výkony. A v tomto ohľade je veľmi dôležitý výber kritérií. Čiže potrebujeme zintenzívniť monitorovanie toho, ako členské štáty uplatňujú tie výberové kritériá. Takže budeme monitorovať veľmi prísne prvom rade to, ako prebieha ten výber, respektíve aké sú tam zásady a pravidlá, ktoré sa stanovia. A potom budeme veľmi presne a prísne pozorovať aj oblasť programovania, čiže v prvom rade relevantnosť tých ukazovateľov, ktoré sa vytýčia, potom prepája, prepojenosť medzi cieľmi a ich plnením a potom je tu aspekt e, programov, a, ale na uplatňovanie právomoci pri presadzovaní tých kritérií, o ktorých sme hovorili. Z hľadiska merania tu musíme zabezpečiť veľmi správny systém, aby sme dokázali získať patričné informácie. Na to nastávajúce obdobie máme vypracovaný systém pravidelného výročného podávania výkazov a hovorím, bude to výročne, až aj od roku 2016 ďalej. A potom tu bude ešte e, niečo odlišné od systému, ktorý platil v roku 2007 až 2013. Proste aj preto, že predtým sme nemali tie povinné ukazovatele, Mali sme síce nejaké e, také ukazovatele, ktoré boli výkonové, ale neboli povinné pre členské štáty, takže to prichádza teraz neskôr. A nechcem príliš e, dlho hovoriť a pripravovať vás o čas. Je tu mnoho otázok, ktorých by sa dalo ešte rozprávať, ale chcem zdôrazniť strategickú orientáciu. A veľmi súhlasíme s tým, že na úrovni EÚ treba mať jasne stanovené strategické ciele. A digitálna agenda pre Európu prišla ako program neskôr z hľadiska strategického. A teraz tu máme pred sebou tú digitálnu agendu pre Európu, e, ktorá je zapracovaná do strategických plánov jednotlivých štátov. A preto musíme zabezpečiť podporu pre členské štáty a súvisí to aj vlastne s ex ante kondicionalitou. Budeme sa snažiť maximálne získať všetky relevantné informácie e, za obdobie 2007 až 2013, ale máme dočinenia s určitými obvedzeniami, ktoré súvisia s týmto obdobím a budeme sa to snažiť v budúcnosti nejak vylepšiť. Ďakujem. Pán kolega Mančitis. Pán kolega Balčitis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Herxovi eh, z Európskeho dvora auditorov za vypracovanie veľmi zaujímavej správy. Ako vieme, malé a stredné podniky sú jadrom európskej ekonomiky, rastu aj pracovných príležitostí. Preto je stanovisko auditorov veľmi dôležité. Nedávno som prezentoval dokument o, osobitnom, o osobitnej správe a týkalo sa to aj podpory EFRR a aj, e, týkalo sa to aj správy tzv. business inkubátorov. A zmienky o tejto správe mm, boli síce vykonané, ale hmatateľné výsledky veľmi nie sú. Hovorilo sa o využití 3 miliónov, a pardon, 3 miliard na obdobie 2007 až 2013. A dnes to spomínala aj predstaviteľka alebo predstaviteľi Európskej komisie o tom hovorili dnes. Takže troška sa mi dá zvláštne toto teraz počúvať, že poskytujeme dosť veľké objemy prostriedkov na konkrétne veci a hlavný cieľ vlastne bol dostať sa von z krízy a malé a stretné podniky, ako vravím, sú jadrom, kde sa vytvárajú nové pracovné miesta. Táto správa okrem iného konštatuje aj to, že nie je možné hodnotiť alebo vyhodnotiť, ako táto podpora prispela k dosiahnutiu cieľov IKT a aký prínos to malo pre malé a stredné podniky. Vypočuli sme si už predtým v diskusii o ESF, niečo podobné. Proste nemáme dosť informácií o tom, čo konkrétneho sa dosiahlo v tejto oblasti. Som presvedčený o tom, že v budúcnosti budeme musieť nájsť nejaké riešenie, ktoré by našu prácu v Európskom parlamente aj na komisii proste uľahčilo. Musíme nájsť také ukazovatele, ktoré vlastne budú mať dispozícii aj členské štáty EÚ. Čiže potom budeme mať informácie, konkrétne údaje a keď sa ukáže, že niečo je neopodstatnené, tak sa tie peniaze proste budú musieť vrátiť do európskeho rozpočtu. Takže budú tu aj určité informácie, ktoré sa týka odporúčaní, e, vyplývajúce z správy dvora auditorov. Čiže uvítame ďalšie údaje. 10 z 30 spolufinancovaných projektov by sa boli mohli realizovať aj bez spolufinancovania EÚ. Takže sa poskytlo financovanie, ktoré nebolo až tak veľmi potrebné. Takže viacej z týchto projektov začali ešte bez toho, že by došlo k notifikácii o grante, teda o finančnej pomoci. Takže Európska komisia musí zabezpečiť, že keď sa predloží prihláška alebo žiadosť, tak musí byť predložený aj podnikateľský plán, aby sa zabezpečilo a zabezpečili informáciu o tom, aká je pridaná hodnota pre EÚ. Čiže vieme, že niektoré z týchto projektov, alebo väčšina z nich možno, neprispela nejakou veľkou prinánou hodnotou pre EÚ. Takže potrebujeme konkrétne ciele, ktoré treba splniť zo strany každého žiadateľa o finančnú pomoc. Či už z ESF, alebo z EFRR, alebo z globalizačného fondu. Čiže e, vytvorila aj určité usmernenia a iba tie projekty, ktoré budú mať najväčší ekonomický prínos aj pridanú hodnotu pre malé a stredné podniky, iba takéto projekty vlastne splnia ciele digitálnej agendy. Takže komisia nemá dostatočné kvalitné monitorovacie opatrenia k dispozícii a preto zatiaľ nebolo možné vyhodnotiť, do akej miery takáto pomoc e, napomohla ku dosiahnutiu toho, čo sa naplánovalo v rámci informačnej spoločnosti. Takže v budúcnosti Európska komisia by mala vytvoriť konkrétny systém a ten by mal byť známy aj predstaviteľom Európskeho parlamentu. Proste systém, ktorý možní merať ten pokrok, ktorý jednotlivé členské štáty budú dosahovať aj pri čerpaní fondov Európskej únie. Čiže týka sa to aj schvalovania projektov. Ďakujem. Ďakujem. Už sa nikto nehlási, podľa mojich informácií. Teraz eh, by sme chceli vedieť, či účtovný dvor alebo komisia chcú povedať niečo k pracovnému dokumentu? Pani Vičeva? Ďakujem za pripomienky. Pre ďalšie programovacie obdobie plánujeme väčšiu prepojenosť platieb a účinnosti pretože teraz nám ide o, najmä o orientáciu na výsledok a výkon. Ak tie hlavné ciele, prioritné ciele nebudú dosiahnuté, tak potom budeme zavádzať finančné korekcie. Toto je veľká zmena, ktorá čaká ďalšiu generáciu programov. To je jedna vec, ktorú som chcela povedať. No a pokiaľ ide o výsledkové indikátory, aj tu musíme byť opatrní, pretože máme externé faktory, ktoré niekedy interferujú. Pretože výsledky tie nepokrývajú iba efektívnosť investícií, ale aj iné faktory. A potom, keď budeme zavádzať korekcie v nejakom projekte, keď budeme hovoriť iba o výsledku, tak potom by to nebol vždy možno ten rozumný prístup, ale naše korekcie sa môžu sústrediť na členský štát, pretože členský štát je zodpovedný za to, aby existovalo prepojenie medzi želaným výsledkom a e, postupmi, ktorými sa e, dosahuje a tu vstupuje do hry vlastne ten výber, ten postup výberu projektov, ten je veľmi dôležitý. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky. My vidíme vlastne tú zmenu našej politiky rovnakým spôsobom a budeme dbať na to, aby sme poskytovali informácie každý rok Európskemu parlamentu a na, samozrejme na vašu žiadosť vás budeme vždy informovať o výsledkoch e, nového e, finančného obdobia a samozrejme budeme hovoriť aj o, o, o o no, súčasnom finančnom období. Kolega, nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme. E, ďakujem za to, že ste nás uistili o tom, že v budúcnosti budeme dostávať lepšie, jasnejšie informácie. Náš výbor prispel k tejto práci, aby Európska komisia mohla stanoviť určité požiadavky členským štátom. Nemali by sme sa obávať e, toho, ehm, aby sme požiadali členské štáty, aby plnili tie indikátory a ak ich nesplnia, musíme si klásť e, otázku, prečo e, nesplnili tie indikátory, či sú to objektívne alebo subjektívne dôvody. My musíme sledovať jeden hlavný cieľ, ak peniaze nie sú využité. Dobre, musia byť poslané späť do európskeho rozpočtu. Áno, presne tak, máte pravdu. No a je to naša chyba. Ehm, my sme príliš mekí a nenastojíme na tejto zásade. To je chyba. Nech sa páči teraz pán Henrix. Ďakujem pani predsednička. Dovolte, aby ehm, som to zhrnul. Európska komisia, respektíve zástupkynia Európskej komisie sa veľmi pozitívne vyjadrila k našim e, záverom a odporúčaniam a takisto aj spravodajca e, všetko vzal na vedomie, čo sme odporúčali. Ja musím povedať, že sa s optimizmom pozeráme na nové programovacie obdobie, pretože ťažiskom bude výsledok, bude orientácia na výsledky nestačí sa sústrediť ale iba na samotný výstup, na output, ale musíme sledovať celko, celkovo výsledky, plnenie cieľov. To, čo povedala zástupkynia komisie, je takisto dôležité. Ak sa nedosiahnu ciele, tak sa budú zavádzať sankcie, to znamená, podľa toho sa potom budú upravovať platby. Tým môžeme vyvíjať tlak na projekty, môžeme tým zvýšiť e, kvalitu projektov a zabezpečíme, že peniaze sa budú e, využívať efektívne. Ďakujem. Je škoda, že o tejto správe nemôžeme hlbšie diskutovať. Je to prvá správa o tejto téme, je to naozaj škoda, ale my sme už naozaj veľmi zaťažení, e, vyčerpávame svoju kapacitu úplne maximálne, musím povedať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu na programe rokovania. Hneď vám ho oznámim. Hneď ako nájdem svoj dokument. Týka sa to e, spoločnej poľnohospodárskej politiky a konkrétne reformy sektora mlieka. Náš výbor sa zúčastňuje stanoviskom na e, práci e, gestorského výboru Agri a kolega Petri Saváma E, predkladá stanovisko. Ďakujem pani predsednička, toto je návrh stanoviska k správe výboru AGRI, ktorou sa zasa reaguje na návrh komisie pre oblasť e, mlieka. Je to tzv. mliečný balík. Chcem pripomenúť, aký je kontext. V roku 2009 Európska únia rozhodla, že postupne bude rušiť kvóty na mlieko v Európskej únii. A tzv. mliečný balík mal pomôcť mliekarom, aby sa prispôsobili tomuto prechodu a tento balík mal začať platiť v roku 2012. Teraz komisia pripravila správu v júni minulého roka a v nej sa hovorí o tom, ako sa podaril tento prechod a táto reforma. V návrhu môjho stanoviska zdôrazňujem fakt, že je na prvý pohľad zrejme, že správa komisie je zastaraná. Teda keď sme ju dostali v tlačenej forme tu v parlamente, už bola neaktuálna. Samozrejme, situácia na jeseň v sektore mlieka bola dramatická a to bol ten dôvod, prečo tá správa komisie už vlastne nie je aktuálna. Ale zároveň môžeme povedať aj to, že komisia mm, kreslí pozitívny obraz európskeho trhu s mliekom a mm, to je v rozpore s cenovým vývojom. Samozrejme, komisia nemohla predvídať, čo sa stane, že prídu sankcie a protisankcie, ale takisto musím povedať, že toto iba zdôrazňuje fakt, že najväčším problémom v sektore mlieka v súčasnosti je nestabilita cien. Ukázalo sa, že systém doteraz nebol schopný prispôsobiť sa dostatočne tejto nestabilite cien. Preto v návrhu môjho stanoviska navrhujem, aby sa zriadili tzv. monitorovacie centra trhu. Tento návrh e, bol vo všeobecnosti uvítaný, ale musíme zabezpečiť, a to je moja pripomienka, aby tieto Centra boli naozaj efektívnym nástrojom a to je aj úloha nášho výboru. Keď vytvoríme nový nástroj, tak e, tie peniaze, ktoré naň vynaložíme, musia byť vynaložené aj účinne. Ešte chcem zdôrazniť pár vecí v stanovisku. Kvôli tej volatilite cien a kvôli neschopnosti systému prispôsobiť sa narušeniam trhu, by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme vytvárali ďalšie narušenia e, systému. Mali by sme sa teda držať našich už prijatých rozhodnutí. V tomto poslednom e, roku, v ktorom ešte existujú kvóty na mlieko, by sme nemali už robiť žiadne zmeny systému. Keď komisia pripravovala návrh balíka pre sektor mlieka, mala určité všeobecné ciele. Tie sa týkali vzťahu medzi individuálnymi producentami a potravinárskym priemyslom. Zdá sa, že v mliečnom balíku chýbajú ale špecifické ciele. A nie je tam dosť indikátorov a preto by som chcel, aby komisia ešte lepšie vysvetlila tie ciele a indikátory. No a posledná vec. Chcem ešte povedať, že Nadväzná správa komisie, ktorá má prísť v roku 2018, ehm, tá je naplánovaná na mm, príliš neskorý čas. Mali by sme dostať správu podľa mňa skôr, mala by byť k dispozícii na neskôr dva roky po tom, čo skončí systém liečných kvót v roku 2000, teda mal by to byť rok 2017. Lehota na predkladanie Pozmenujúcich návrhov k tomuto návrhu stanoviska je 27. január a v tomto výbore sa má hlasovať 24. februára. Teraz mi môžete klásť otázky, veľmi rád na ne odpoviem. Ďakujem. Ďakujem. Opäť e, tu máme problém tých e, časových lehôd. ak e, sa príjmú iné opatrenia ako tie, ktoré sú naplánované v správe, ktorá je už zastaraná, to bude takisto problém. E, Mliečný trh to je starý problém. Vítam pána Kauteho, generálneho riaditeľa za DG Agri. Poprosím vás o niekoľko slov, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička, Ďakujem za to, že mám možnosť sa vyjadriť k tomuto mliečnemu balíku za rok 2012 a ďakujeme aj za návrh stanovisku, stanoviska pána Sarvamu. Nemám veľa informácií k samotnému balíku. Bola to legislatívna zmena, ktorá bola zavedená v roku 2009 a neskôr to bolo potvrdené ďalšími reformami spoločnej poľnohospodárskej politiky. Sú tu štyri dôležité body a všetky nás majú tlačiť k tomu, aby sme posilnili pozíciu výrobcu v reťazci, v obchodnom reťazci. To je dôležitá téma dnešných dní, pretože podmienky na trhu s mliekom sa menia, padajú ceny a preto je to stále dôležitejšie a dôležitejšie. Takže ja súhlasím so spravodajcom v tom, že musíme urobiť niečo na úrovni EÚ, aby sme posilnili pozíciu výrobcu, aby výrobca, aby ten podnik mohol získať tú správnu hodnotu z toho reťazca, pretože tento reťazec odmenuje e, v dnešnej dobe najmä maloobchodný sektor a situácia najmä v Spojenom kráľovstve je veľmi dobrou ilustráciou tejto súčasnej situácie. Správa je z minulého roka z júna a obsahuje informácie, ktoré sú aktuálne, ktoré boli aktuálne k marcu 2014, čiže to, to boli informácie aktuálne takmer pred rokom. Ja súhlasím s tým názorom, že tie informácie sú už neaktuálne. To sa musí zmeniť samozrejme. Spomenul som trhovú situáciu. Trhová situácia v marci 2014 bola úplne iná ako dnes. A to sa uvádza aj v návrhu stanoviska, oprávnenie. A takisto je tu ďalšia dôležitá vec. E, producenti a členské štáty e, prijali rôzne opatrenia, ktoré zase zmenili celý kontext na trhu. Čiže my musíme pravidelne aktualizovať tú situáciu v teréne a budeme to veľmi radi robiť. Takže niekoľko slov k trhovej situácii. Návrh stanoviska sa tomu venuje dosť e, dopodrobná. Od e, leta minulého roka sme videli v zásade dve veci. Videli sme nadmernú ponuku na svetovom trhu, nie iba v EU, ale všade. Pokuje, e, kupuje sa menej mlieka, najmä v Číne a v Ázii, Takisto e, túto situáciu zosilnilo embargo Ruskej federácie e, z augusta, ale chcem zdôrazniť, tu e, to slovo zosilnilo, pretože my sa domnievame, že ten trend bol jasný už pred ruským embargom. To ruské embargo nespôsobilo situáciu, iba ju zhoršilo. Ale sme optimisti, pokiaľ ide o budúci vývoj svetového trhu s mliekom a európsky mliečný sektor je vo veľmi dobrej e, pozícii, je konkurencieschopný, má potenciál rastu, takže prognozy sú dobré a nie je to len náš názor, ale aj názor Svetovej banky, aj FAO, aj iných inštitúcií, ktoré hovoria, že tá prosperita e, v rôznych e, častiach sveta stúpa a tým sa bude zvyšovať dopyt po mliečných produktoch, napríklad aj v Afrike a v rôznych iných regiónoch sveta. Počet e, podnikov, ktoré sa e, ktoré zareagovali na tú, na tú ponuku, ktorá je teraz v európskej legislatíve, nie je veľmi vysoký. Chceli by sme, aby bol vyšší, nie sme s tým spokojní a preto teraz propagujeme všetkými prostriedkami tieto možnosti Chceme, aby podniky využili a zvýšili svoju rokovaciu um, silu v tom reťazci. Pred rokom e, ceny boli e, rekordné a neexistovali motivácie to urobiť. Teraz sú ale ceny nižšie a producenti možno už ľutujú, že nezačali využívať tie alternatívy, ktoré sú v legislatíve. Ale v konečnom dôsledku je to ich voľba a my ako komisia nemôžeme nútiť producentov, aby sa organizovali, aby sa zlučovali. Začalo to v sektore mlieka, ale niečo podobné existuje e, dnes v európskej legislatíve aj pre iné sektory, napríklad e, sektor obilnín a sektor hovedzieho mesa. Čiže pre iných producentov existujú podobné možnosti už aj dnes. No a teraz k návrhu stanoviska. Áno, potrebujeme urobiť pokrok. Reakcia na nové možnosti zatiaľ je skôr sklamaním a súhlasím s názorom, že nemali by sme v žiadnom prípade spochybňovať rozhodnutia, ktoré sme už raz prijali. Nesmieme sa vrátiť k starým postupom. Kvóty o pár týždňov odídu po 35 e, rokoch a nikto by to nemal spochybňovať. Súhlasím s pánom Sarvámom aj v tom, že by sme už nemali meniť e, podmienky napríklad podielu tuku alebo tzv hladkého prechodu, soft landingu a tak ďalej. Už jednoducho tie podmienky, ktoré boli nastavené, nemôžeme meniť. Súhlasím aj s tým, že monitorovacie centrum pre trh s mliekom je veľmi dobrá vec, má, poskytuje nám najnovšie informácie o cenách. Nemáme tam informácie iba od členských štátov, ale aj od e, subjektov na trhu Čiže pravidelne dostávame informácie od ľudí, ktorí pracujú na trhu s mliekom, zástupcovia tohto sektora, podniky a tak ďalej. A to je veľmi dobrá vec. Je to veľmi dobrý nástroj. Som ale trošku kritický k tvrdeniu pána Sarvamu, že tento nástroj, náš, náš nový nástroj, um, nie je dostatočne dobrý, aby riešil ruské embargo. Ja si myslím, že spoločná organizácia trhov e, je schopná čeliť ruskému embargu veľmi dobre. Prijali sme viaceré delegované akty, najmä v oblasti mlieka. Sú zacielené najmä na Fínsko a tri baltské štáty. Takže ja nesúhlasím s negatívnou interpretáciou týchto nástrojov, ktorú poskytol spravodajca konečnom dôsledku samozrejme ostáva tu otázka, či sú k dispozícii peniaze. Jeden veľký pokrok e, je aj to, že na trhovú podporu je teraz oveľa menej peňazí, presunuli sa do priamých platieb, takže rozpočet, ktorý komisia má k dispozícii na osobitné opatrenia v prípade volatility cien e, je obmedzený. Máme v podstate iba krízovú rezervu to je dôležitá vec, ale doteraz v roku 2014 sme si celkom dobre vždy vedeli poradiť s tou situáciou, myslím si. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Mám otázku k bodu 12. Bod 12 hovorí, že sa odporúča dotácie v súvislosti s produkciou mlieka v znevýhodnených regiónoch zanecha, pardon, ponechať alebo ich podporiť a zvýšiť. Čo to znamená v eurách a centoch? Bude to nejaký nový program? Petri, nech sa páči. Ja nechcem hovoriť, že by sme mali zavádzať nové programy alebo že potrebujeme nejaké nové finančné prostriedky. Nie. Ja skôr zdôrazňujem, že máme v súčasnosti nástroje v spoločnej poľnohospodárskej politike. Kladiem aj vám túto otázku. Čo to znamená tento bod? Ďakujem. Tento odkaz hovorí o možnosti, ktorá v súčasnosti existuje. Teraz, keď sa rozprávame v Európskej únii Existuje nárok každého členského e, štátu na odviazanú pomoc a takisto na programy rozvoja vidieka. V rámci nich je možné podporovať sektor mlieka. Väčšina podpory e, to sú priame platby a v e, týchto priamých platbách je možné, aby členské štáty dávali ešte doplatky špecifické, špecificky pre mlieko. To je možnosť, ktorú majú vo svojej obálke. Majú tú obálku na 7 rokov a môžu sa rozhodnúť, ako ju použiť. Môžu dať špeciálnu pomoc sektoru mlieka, ak dokážu, že tento sektor má závažné problémy. Nemám presnú predstavu o tom, koľko to predstavuje dnes peňazí, ale máme veľa štatistík a my takisto kontrolujeme tieto dobrovoľné podporné systémy, ktoré notifikujú členské štáty budeme mať 1. júnu informácie. Pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka, opäť každý členský štát má obálku a takisto má možnosť zacieliť túto podporu na znevýhodnené oblasti aj na producentov mlieka v znevýhodnených regiónoch. Tie sumy boli schválené v kontexte viacročného finančného rámca do roku 2020 a takže to nestojí vlastne žiadne peniaze Netreba na to žiadne nové peniaze, pretože tie peniaze tam sú. Ďakujem pani Kadenbach. Prepačte, že som prišla tak neskoro, ale vo výbore Envy sme hlasovali. Takže k tým znevýhodneným regiónom domnievam sa, že bod 12, ktorý ste spomínali, tam musí v každom prípade ostať, pretože my potrebujeme nejaké následné ustanovenie. Keď sa pozrieme, ako vyzerá produkcia mlieka v um, bohatších regiónoch, 18.30 e, máme s kolegom Dardanom a Dekastrom podujatie o mliečných kvótach. Tam sa bude hovoriť o tom, že potrebujeme mliečne kvóty aj v budúcnosti, najmä v nevyhodnených regiónoch. My nechceme krajinu e, bez lúk v budúcnosti, e, bez obhospodarovania lúk a pasienkov my potrebujeme túto podporu, ktorá existovala aj v minulosti, chceme ju um, zachovať, nepotrebujeme na to nové peniaze, stačí prerozdeliť staré peniaze podľa nás. Predsednička? Áno, toto je jediný fond, uh, ktorý uh, poznám, uh, v ktorom je 10 miliónov príjemcov a rozdieluje sa 90 miliard eur, čiže naozaj obrovský balík peňazí pre málo ľudí. Takže ja sa nechcem miešať do poľnohospodárskeho sektora, ale chcem zdôrazniť, že právomoci e, tohto výboru nesmú byť prekračované. Poľnohospodárske veci, to my nechápeme, to si musíte vydiskutovať s poľnohospodárským výborom. Ja chcem ostať lajkom, pokiaľ ide o poľnohospodárske otázky, musím povedať. Ale taktiež musím povedať, že tento výbor má dosť práce, musí sa držať svojich kompetencií, nechceme sa miešať do záležitostí iných výborov. Ja samozrejme poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú horské pasienky, želám všetko dobré, ale keď sa pozrieme na to, aké systémy prevádzkujeme, sú veľmi nerovné, sú veľmi nespravodlivé. V Česku 0,1% príjemcov dostáva 23% všetkých peňazí na poľnohospodárstvo. V situačnej správe Dvora auditorov sa hovorí, že, 20, že 2% príjemcov si rozdieluje 31% peňazí v poľnohospodárstve. Čiže tu naozaj politici majú dôležitú úlohu, treba niečo zmeniť. My sme mali túto možnosť, keď sa reformovala SPP a najmä zástupcovia vašej politickej skupiny hovorili, že nesúhlasia so zastropovaním poľnohospodárskej politiky. A tá ľavá polovica parlamentu to viac menej chcela. Petri? pani predsednička, ja na 100% súhlasím s vami, že tento výbor má určité právomoci, určitý rozsah právomoci. A ja to preložím do rozpočtového jazyka teraz. A zároveň sa chcem vyjadriť v mene tých chudobných poľnohospodárov v znevýhodnených oblastiach Európy. Má zmysel, aby sme prerozdelili peniaze na určitý počet farmárov, tak aby každý dostal pár eur, tak znamená to, že tie peniaze budú dobre vynaložené automaticky? Poviem asi toľko, že týmito peniazmi udržiavame tieto kravy pri živote. V, iných prípadoch dávame miliardy eur na mosty alebo budovy, ktoré sú zbytočné. Takže ja si myslím, že toto sú dobre vynaložené peniaze, ak tieto oblasti udržiavame pri živote, ak jednoducho tí farmári ostávajú, ak chovajú naďalej kravy, to je veľmi užitočné. Je naozaj ťažké vymerať stratu, ktorú by sme znášali, keby sme nemali druhý pilier SPP, keby sme nemali e, program pre rozvoj vidieka a tak ďalej. Myslím, že tu sa stretávajú e, svet Agri a svet výboru KONT veľmi pekným spôsobom. Dovolte, aby som vás ubezpečil o tom, že toto prepojenie naozaj existuje. Ďakujem. Ja, genau. Áno, presne tak. A znova mi na čo povedal Mao. Also ich muss, ich muss schon sagen, nein, von, von, Učiť sa od je ako učiť sa odkôs, Možno to nemyslel presne tak, ale tak nejaký to malo zmysel. Mao, Mao to povedal, áno. E, takže berieme to na vedomie a keď si slúbime, že sa zlepšíme, tak som spokojná. V podstate nechcem ani viac žiadať. V podstate takto sme sa dostali na koniec nášho zasadnutia. Potom sa stretneme zajtra o 9. ráno v tejto istej miestnosti a vypočujeme si pani komisárku Georgievu. Ďakujem pekne.